So, ladies and gentlemen, it's minutes past Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, tak už máme 10 hodín 5 minút. Ja by som teda chcel otvoriť naše dnešné rokovanie výboru AFET. Chcem sa ospravedlniť za to, že som včera to nemal byť prítomný, avšak zúčastnil som sa pohrebu jedného z kolegov z Niedersachsenu, dolného Saska. Bo som, som tam mal príhovor a počul som, že teda predsedal to pán Vistesen pod 16. Chcel by som uvítať medzi nami Zigfrida Murešana. Zigfrid, vítaj spravodajca výboru pre rozpočet o rozpočte EÚ na rok 2018 a budeme diskutovať o prioritách, pokiaľ ide o výdavky EÚ na budúci rok. Ako každý rok Náš výbor samozrejme príjme stanovisko, budeme hlasovať o ňom, vlastne o zmenách rozpočtu a pôjde tu o zameranie na externé aktivity, ktoré spadajú pod kapitolu 4, pokiaľ viacročný finančný rámec. Chcel by som teraz dať slovo Zipredovi Murežanovi a potom dostane slovo spravodac AFED pre stanovisko Kristian Preda. Nech sa páči, Siegfried. Um, uh, Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za príležitosť, kolegyne, kolegovia. Dnes som sem prišiel preto, aby som vám predstavil prvýkrát vlastne tie hlavné politické priority, pokiaľ rozpočet únie. To je to, čo som ja pripravil, to, čo sme spolu prijali výraznou väčšinou na pléne v marci v Štrasburgu. Ale čo ešte dôležitejšie, je to, aby som si vypočul, čo podľa vás majú byť, má byť stanovené ako špecifické priority, pokiaľ je programy a projekty, ktoré dôležité financovať a zabezpečiť pre nich primerané financovanie v strany EÚ. Som rád, že teda som sa sem mohol dostaviť, som veľmi rád, že môžeme takúto spoluprácu. Ako som už skonštatoval, my sme vlastne už prijali túto správu, pokiaľ je usmernenie pre rozpočet na budúci rok. To je v zásade, tá, tam ide tie hlavné politické priority, teraz vlastne čakáme na komisiu, na to, aby predložila dokonca aj návrh rozpočtu a potom v rámci nadchádzajúcich rokovaní, ktoré sa uskutočnia, ktoré budem realizovať s komisiou ako aj radou. Tu bude veľmi dôležité, aby som sa dozvedel, ako vy to vidíte, aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o návrh rozpočtu, ktorý predloží komisia a zároveň je veľmi dôležité, aby vlastne si poskytli aktuálne informácie, aká je e, situácia v teréne a ja sa teším na túto prácu, ako aj na vaše stanovisko, ktoré vypracuje Kristian Preda za váš výbor AFED. Pokiaľ ide o tie hlavné politické priority, ja som v zásade stanovil dve hlavné politické priority, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. Poprvé, rast a hospodársky rast a druhá vec, bezpečnosť občanov. Myslím si, že to je práve to, čo očakávajú od nás občania EÚ, aby sme zabezpečili, aby sme rozpočet EÚ využili na vytvorenie pracovných miest a po druhé pre bezpečnosť. Akým spôsobom to chceme dosiahnuť? Poprvé, chceme podporiť proces rastu, vytváranie pracovných miest, na to potrebujeme silnejšiu ekonomiku, konkurenceschopnú a taká, ktorá je dôveryhodná aj z hľadiska súkromného sektora a investorov. To znamená, že posilníme infraštruktúru, výskum a vývoj, podporíme malé a stredné podniky, podniko, podnikateľov pre všetkých mladých. Ide o projekty, ktoré vlastne chceme podporiť v tejto oblasti. To je CF, Kozme, Horizon 2020, Erasmus, Erasmus to nie je len výmenný program pre študentov, ale ako iste viete, viac ako 60 zamestnávateľov, keď eh, hľadajú nových pracovníkov, uprednostňujú medzinárodné skúsenosti, takže ak sa zúčastníte programu Erasmus, eh, zvyšuje to vaše šance, že sa nájdete dobré alebo lepšie platené miesto na trhu práce, preto Erasmus je jednou z priorít eh, rozpočtu na budúci rok. Pokiaľ ide druhú prioritu bezpečnosť občanov, to je veľmi relevantné z hľadiska výboru AFED. Takže čo by som chcel dosiahnuť v tejto oblasti? Poprvé, ako viete, tie zdroje, ktoré sme mali v kapitole 3 a 4, sú obmedzené a preto ide vlastne o tú otázku, ako prostredníctvom obmedzených e, prostriedkov dosiahnuť lepšiu situáciu. Poprvé, ja som za to, aby tu boli jasne prípravné aktivity zo strany komisie, pokiaľ ide o oblasť obrany. Minulý rok, keď som bol spravodajcom, alebo teným spravodajcom za našu skupinu, pokiaľ ide o rozpočet únie na rok 2017. Ja som vlastne už vtedy podporil prípravné aktivity od začiatku. Teraz pokiaľ ide samotné usmernenie, ktoré som pripravil, ktoré sme prijali na pléne, tamto znenie je veľmi jasné v tom zmysle, že poprvé podporujeme akékoľvek iniciatívy v oblasti výskumu v sektore obrany. Je tu určité synergické efekty v nechceme vynakladať 28 krát e, finančné prostriedky na dosielite tie isté alebo podobné výsledky v rasti e, obrany. Potom ide to, aby sa to pôsobilo na európskej úrovni, aby sme zdieľali výsledky výskumu, keď sme partnerské štáty, mnohí z nás sme aj v NATO, takže tu ide o možné synergie. A pokiaľ ide moju správu, tá sa vyjadruje veľmi jasne v tom zmysle, že apeluje na to, aby to bola osobitná rozpočtová linka v najbližšom zračnom finančnom rámci pre výskum oblasti obrany. Dobre je mať takéto aktivity, momentálne sme vo úvodnej fáze a zároveň priemyselné odvetvie potrebuje mať aj dlhodobú perspektívu. Takže ak chceme zabezpečiť viac bezpečnosti pre občanov, tu musíme mať prípravné aktivity, po druhé musíme posilniť agentúry únie, ktoré majú zodpovednosť v oblasti spravodlivosti a vnútra Frontex, Europol, EASO, Eurojust. To všetko vedie k lepšej ochrane našich hraníc a potom samozrejme lepšiemu toku informácií ktoré sa zameriavajú práve na rizika, ktoré súvisia s e, pašovaním drog, zbraní, ľudí a tak ďalej. No a ak chceme v bezpečnejšiu úniu, naše bezprostredné susedstvo je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o východné susedstvo, vidíme, že je aktívnejšia Ruská federácia, pán predseda, ak chcete, môžem povedať dokonca agresívna, agresívnejšia Ruská federácia a ide tu o veľké výzvy, s ktorými sme konfrontovaní na juhu. To znamená, že práve preto ja by som chcel podporiť štáty, na, ktoré patria pod východné susedstvo, ktoré sa uberajú európskou cestou, ktoré podpísali a ratifikovali sa tiež dohody s Európskou úniou. To bude priorita pre rozpočet únie na budúci rok. Gruzínsko, Ukrajina, Moldavsko a chceme zabezpečiť viac finančnej podpory, to sa musíme opierať o kondicionalitu finančného charakteru. Ide tu o finančnú pomoc na to, aby sme podporili inštitúcie, aby sme bojovali proti korupcii, aby sme zlepšili fungovanie právneho štátu a zlepšili súdnický systém, pranie peňazí, potom ide o podporu prokurátorov, najvyšších súdov a tak ďalej. Takže, pokiaľ ide o východné susedstvo, ako som už hovoril, pre všetkým tie tri štáty, ktoré podpísali asociačnú dohodu, potom samozrejme južné susedstvo. Minulý rok v sme s výberom pre rozpočet naštívili Jordánsko a, a Libanon. Zaznamenali sme, že dosiahli, dosiahli sa pomerne veľa, pokiaľ ide o príjmanie utečencov v regióne, prepočítané na euro, je to lacnejšie, politicky jednoduchšie pre nás a okrem toho je to aj bezpečnejšie, aby sme pomohli ľuďom v núdzi tam, priamo v regióne. Zároveň je to aj pre nich lepšie, lebo e, väčšina e, utečencov v Jordánsku a Libanone hovorí, že ak, ako náhle sa skončí vojna, chcú sa vrátiť do svojej krajiny. Preto tá podpora pre východné a južné susedstvo v tomto prípade je zásadné. Pokiaľ ide o trastové fondy, a ako viete, pokiaľ ide o rozpočtový výbor, keď vlastne sa vytvorila určitá rezerva, ktorá je nevinutná, ktorá je prospešná, ale ktorá sa nevyužila v rámci tej skutočnosti, v rámci toho, že my ako rozpočtový orgán parlamentu sme sa dozvedeli vlastne až z tlače, že musíme vynaložiť 5 miliónov e, eur e, z našej rezerve na e, nástroj s Tureckom, nakoniec to bolo 1 miliarda tam išlo o to, že dobre, možno to bolo nevinutné, aby sme vyslali jasný signál, lebo jednoducho nebola to núdzová situácia. Do budúcnosti je dôležité to, aby parlament bol viac zapojený do týchto trastových fondov. A okrem toho vidíme tu určitý pozitívny vývoj v tom zmysle, že komisia nás teraz informuje pravidelne o aktuálnej situácii pokiaľ implementácie a okrem toho ešte aj o tom. Ide o to, že Zastupci Európskeho parlamentu sa budú zúčastňovať zasadnutí eh, riadci orgánov trastových fondov pokiaľ je o prísun do strany členských štátov, áno, tam je istý problém, napríklad pokiaľ niektoré typy fondu, e, ale už sa to zlepšilo, my sme dali 1,1 miliarda milióna eur z rozpočtu a doplňuje tam ešte 117 miliónov eur, pokiaľ ide o záväzky. To znamená, že jasne vidíme, že je dôležité naplniť to, čo sa prislúbilo. No a ešte jedna vec na záver, pokiaľ ide o revíziu vedačného finančného rámca. Pokiaľ ide kapitolu 4, to je jedna z tých, ktorá prospe, bude mať prospech z eh, revízie vedročného finančného rámca. Keď sa vlastne o tom rozhodlo o vedočnom finančnom rámci roku 2013 na obdobie 2014 a 2020, tak nerátali sme samozrejme s tým, že nastane kríza s utečencami a pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré súvisia s terorizmom a bezpečnosťou. Takže musíme vykonať viac, členské štáty od nás očakávajú viac práce, potrebujeme tu mať viac zdrojov a pokiaľ ide kapitolu 4, tak tam vlastne bude určitý vplyv z revízie rezervného finančného rámca 750 miliónov, pokiaľ ide o financovanie partnerstva, 250 miliónov, pokiaľ ide o FSD, takže potom externé FC, 270 miliónov, pokiaľ ide o ELM a niektoré iné aktivity a 250 miliónov, pokiaľ ide o mikrofinančnú pomoc. Tak to všetko je nevyhnutné, podporujeme to, avšak na to, aby to mohlo fungovať v praxi, revízia väzročného finančného rámca musí byť odsúhlasená my sme vykonali naše úlohy, sme to schválili veľmi rýchlo na úrovni parlamentu, ale je dôležité si uvedomiť, kolegyne, kolegovia, že rada mala prijať revíziu vedročného finančného rámca minulý týždeň na Rade pre všeobecné záležitosti, ale vychádza z požiadaviek Spojeného kráľovstva, toto sa odložilo až dovtedy, kým sa neuskutočnia voľby v Spojenom kráľovstve. chceli som sa vyjadriť veľmi jasne poprvé pokiaľ je takéto, o, takéto odklad niekoľko mesiacov, to nie je problém, ak to príjmeme v júli, stále ešte máme dostatok času na to, aby ak revízia VFR sa nepríjme rozpočet únie na budúci rok, bude potom veľmi náročný v tom zmysle, že nebude možné zabezpečiť financovanie toho, čo chceme financovať v rámci kapitoly 4, ale aj v niektorých iných oblastiach. Pokiaľ revíziu, tak tam ide o zvýšenie financovania kozme o 100 miliónov eur, potom výskum a vývoj o 200 miliónov eur, Takže čo by som chcel ešte skonštatovať je to, že revízia VFR je veľmi dôležitá a dôležité je to, a že Spojené kráľovstvo bude mať určitý prospekt z toho, kým bude členom Európskej únie, lebo keď ide oblasť inovácie a výskumu, tam, kde chceme alokovať viac finančných prostriedkov, oni sú hlavný príjimateľ, má to dôvod, lebo výskumné inštitúty a univerzity sú skutočne lídrami vo svojej oblasti na svete, takže to je všetko z mojej strany, pokiaľ ide pilotné projekty už sa o tom hovorilo stručne, pokiaľ ide o váš výbor, takže boli tu pilotné projekty, ktoré ste zaslali nášmu výboru pre rozpočet, pokiaľ lehotu, je to v zásade dnes e, do 12. Pokiaľ všetky to pilotné projekty, my, my to pošleme Európskej komisii na predbežné posúdenie a potom spoločne rozhodneme o balíku, ktorý potom navrhne parlament, pokiaľ financuje. Tento balík sa bude opierať pilotné projekty, ktoré sme dostali od komisie a potom budeme financovať tie pilotné projekty, ktoré posúdi pozitívne komisie. Ďakujem pekne za to, že som mohol prísť medzi vás. Teším sa na výmenu názorov, ako aj na vaše stanovisko, ktoré predniesie kolega Christian Prejda. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne Siegfried Murešan za tieto komentáre a informácie. Teraz na štienivý spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Rapporteur, sorry, spravodajca Afet, pardon. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel vyslovne uvítať, že spravodajca z výboru pre rozpočet prišiel medzi nás na náš výbor AFET. Ďakujem pekne za to, srdečne vás vítam, pán kolega. Myslím si, že je určite dôležité to, aby sme viedli takéto rokovanie predtým, ako sa začne samotné rozpočtové konanie aj v oblasti, ktoré sa týkajú činnosti nášho výboru. Vítam aj to, že pokiaľ ide o všeobecné usmernenia ohľadne prípravy rozpočtu na 2018 boli prijaté a je dobré, že tam už máme stanovené isté priority, ktoré sú dôležité z hľadiska nášho výboru a ktoré si samozrejme želáme ako výbor AFED mať zakomponované do rozpočtu na nadchádzajúci rok. A spomenul by som aspoň pár príkladov tejto súvislosti. Pokiaľ ide o niektoré priority, týkajú sa napríklad toho, ako zabezpečiť ďalšiu finančnú účasť Európskej únie na riešení krízy s udedencami. Ide tu o nástroj vo vzťahu k Turecku a potom ide o ďalšie úsilie, ktoré sa zameriava ale aj na samotné príčiny eh, tejto krízy utečencami. Samozrejme, tie dopady alebo závery nesmú mať negatívny vplyv na finančnú podporou v iných oblastiach. To by som chcel zdôrazniť v tejto súvislosti. Je veľmi dôležité, aby rozpočet pre externé politiky bol dostatočne vybavený finančnými zdrojmi, aby sme mohli odvázať aj naďalej kvalitnú prácu a aby sme mohli pôsobiť ako silný partner v tejto oblasti. Pokiaľ ide o skupinu EPP, toto máme ako cieľ zadefinovaný neustále. A sú tu viaceré otázky, ktoré považujem za dôležité a naliehavé. Chcel by som povedať, že ja ako spravodajca pre toto stanovisko nášho výboru samozrejme si pozriem veľmi detailne návrhy zo strany komisie a rady, práve pokiaľ ide o štyri oblasti. Tu ide predovšetkým o politiku rozširovania, ktorá sa týka Západného Balkánu. Totižto viaceré štáty na západnom Balkáne sú kandidátskymi štátmi alebo potenciálnymi kandidátmi. No a musíme si uvedomiť, že momentálne sú konfrontovaní s veľkými problémami, pokiaľ treba o demokraciu alebo stav demokracie v ich krajine. Tu môžem spomenúť ako príklady Albánsko, Macedónsko, Kosovo, Čierna hora, ale aj Bosna, áno, ja som spravodajcom pre Bosnu a Hercegovinu, takže momentálne pozorujeme v týchto štátoch e, veľké napätie. Pokiaľ ide o samotné priority, malo by to byť to, aby sme zabezpečili demokratizáciu týchto štátov a samozrejme aj dobrú správu vecí verejných a samozrejme ide aj o boj proti korupcii. Zároveň som toho názoru, že pokiaľ ide o posilnenie občianskej spoločnosti, posilnenie závislosti tlače, to sú ďalšie dôležité ciele. Myslím si, že tieto ciele je možné dosiahnuť aj vo vzťahu k Turecku. Konec koncov už včera sme sa zapodievali správou kolegyne Katy Piri, pokiaľ je o Turecko. A jednoducho je dôležité počkať, ako sa ďalej budú vyvíjať politické vzťahy medzi nami a Tureckom. Tu ide pre všetkým o slobodu tlače, boj proti korupcii, to sú všetko dôležité témy, ktoré sa týkajú tak Západného Balkánu, ako aj Turecka. Po druhé, politika susedstva, tak na, juhu, ako, na juh, ako aj na východ od Európskej únie. Pokiaľ ide o politiku susedstva, sleduje cieľ, samozrejme, ako zabezpečiť stabilitu dotknutých regiónov, teda tak na východ od nás, ako aj na juh a ide o to, aby sme vlastne podporili vývoj v týchto krajinách. Pokiaľ je o politiku susedstva, samozrejme je dôležité, aby sa mohla opierať dostatok zdrojov. No a po tretie je dôležité, aby rozpočet pre zahraničnú bezpečnostnú politiku tiež disponoval dostatkom zdrojov, Jednoducho aktivity v tejto oblasti majú sa zameriavať na cieľ, aby sme zabezpečili mier a celkovo vytvorili vyššiu mieru stability a bezpečnosti. Samozrejme ide o to, ako posilniť úlohu EÚ z medzinárodného hľadiska. Pokiaľ ide o tento výbor, mali sme viaceré príležitosti, kde sme sa mohli zamýšľať nad tým, ako vlastne zabezpečiť aj to, aby sme tu mali lepší vplyv na našich rokovacích partnerov, jednotlivých regiónoch sveta. Už sa dostávam v záveru, nebojte sa, pán predseda. Musíme byť ambiciozní a naše politiky musia byť podporené dostatkom finančných zdrojov. V konečnom dôsledku, pokiaľ ide o demokraciu a ľudské práva, podporovať na globálnej úrovni, to je veľmi dôležité. Je to tak, že pokiaľ ide o demokratické princípy a ľudské práva, sú často podkopávané, sú predmetom útokov a ide o to, že ľudské práve mali byť univerzálne, by sme sa mali za ne zasadzovať a podporovať demokraciu podľa možností na celom svete. To boli moje komentáre. Ďakujem pekne Zigfridovi za to, že prišiel dnes medzi nás, že ste prišli medzi nás. Budeme mať určite dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Right, thank you. Ďakujem pekne. Takže tento bod sa volá výmena názorov. To znamená, že nemáme jednoduchú situáciu, lebo sme trošku pod časom z časového hľadiska, čo skoro príde host z Kosova. Máme tu už ale štyroch rečníkov na zozname. Takže poprosím vás, zaznamenajte si ostatné mená. Takže kto by sa ešte chcel prihlásiť do zoznamu rečníkov? Už máme šiestich rečníkov. Je mi ľúto. Budete mať maximálne 1,5 minúty k dispozícii. Pán Peter ste 7. Ešte niekto? Ešte máme istý čas. A už máme číslo 8. Výborne, kolegyne, kolegovia. Takže končím, zoznamujeme 8 rečníkov na 1,5 minúty maximálne. Čaká už nás host z Kosova. You, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj Zigfridovi za túto výmenu názoru. Ja som tieňa spravodajkynia za SAD a som veľmi rada, že máme túto príležitosť diskutovať. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi výborom pre rozpočet a AFED je veľmi dobrá. Koniec sa minulý rok sa ukázalo, že externé aktivity sú kľúčové z hľadiska mnohých víziev, s ktorými konfrontovaná EÚ. V zásade sme diskutovali o tom, ako vlastne riešite e, príčiny konfliktov, ktoré vedú destabilizácie nášho susedstva. Tu ide o to, ako pristupovať k tokom utečencov a migrantov. Potom ide o klimatické zmeny a posilnenie vzťahov so strategickými partnermi. A tu ide o to, ako vlastne e, toto riešiť tieto, z globálneho hľadiska v tejto turbulentnej dobe. Pokiaľ ide o kapitolu 4, to je veľmi dôležité, nie som si istá, či to plne odzrkadlo tieto výzvy. Ide o to, ako zabezpečiť primeranú úroveň financovania a samozrejme musíme využiť dostatočnú pružnosť, nástroj prúžnosti, nástroj núdzovej pomoci a pokiaľ ide VFR, chápem, že ešte to nie je celé odsúhlasené, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme to zabezpečili navýšenie, pokiaľ ide o strop v súvislosti s revíziou. V každom prípade budeme aj naďalej pokračovať skúmanie, ako ste vyhovorili, je dôležité, aby parlament zohrával kľúčovú úlohu, pokiaľ je využitie trestových fondov. Totižto sme trošku znepokojení, alebo veľmi znepokojení, že by to mohlo dopadnúť tak, že členské štáty nenaplňa svoje záväzky a pokiaľ ide o Turecko a príslušný nástroj, ktorý zapodieva utečencami, tam je tiež veľké znepokojenie, takže musíme to úzko sledovať. Takže predseda prerušil rečníčku. Rečníčka pokračuje. Investičný plán to je veľmi dôležité pre našu skupinu a je veľmi dôležité, aby sme sa tým zapodievali. Jednoducho musíme sa zamerať na boj proti chudobe a odstraňovanie nerovnosti, otázka migrácie, adicionalita a koherentnosť politik. Ďakujem pekne. Look, got... Ďakujem pekne. No, máme tu hostia z Kosova. Je to na vás čo sa teraz bude diať. Prosím, dodržte svoj čas. Teraz dostáva slovo pani Kalniete. Ďakujem veľmi pekne. Ja priamo prejdem, nebudem ďakovať pánu Muršanovi, on vie, že ja si veľmi, veľmi cením jeho správu. No, v Európskom parlamente zdôrazňujeme uh, význam eh, SVČ, chceme to rozšíriť z 8 na 16 zamestnancov doteraz. Momentálne členské štáty Európska rada nepodporovala túto položku predchádzajúcom rozpočia. Ja sa chcem spýtať spravodajcu, ako to vyzerá teraz. Bude v rozpočte navýšená čiastka pre statkom? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sandra. Pán Fleckenstein tiež len veľmi stručne. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Preda. My si musíme vyčleniť čas, mať dosť času detálnemu pohľadu a zaobrať sa vecami. Detál, detálne vy ste uviedli viacero príkladov, niečo treba zmeniť. Možno. Na lepšiu politiku ja mám jednu otázku pretože som to celkom nepochopil. Vy ste hovorili o projektoch na konci vašej prezentácie a potom komisia povedala A alebo B a vy poviete, že my máme cestou a možno by bolo lepšie presadzovať, sledovať naše vlastné myšlienky, myšlienky a nápady a nie, tam, kde komisia povie A, B alebo C. Ďakujem pekne. Pán Sole, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Len veľmi stručne. Samozrejme, potrebujeme viac rozdrojov na hm, dôležité financovanie SVČ e, a ich aktivít je veľmi dôležité, aby Európska únia mala stabilné susedstvo a to nehovorí len o politické vôli, politických schopnostiach, ale dôležité sú tu aj peniaze stolom zastavenia prílevu utečencov do Európy. To je veľmi oveľa komplexnejšia debata, ale treba podporiť pokrok, demokraciu a spravodlivosť našom susedstve a preto potrebujeme viac peňazí na nástroj partnerstva a rovnako myslíme, že na nástroj pre stabilitu. No a ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je, že nesúhlasíme mm, s vašim nadšením, keď hovoríte o obranných politikách a výskume v oblasti obrany. Ďakujem pekne, Michal Gáler. Áno, len veľmi stručne. Ja podporujem to, čo povedala e, pani Kalniete. A som tiež vďačný za to, že si hovoril o tom, čo sa týka výskumu v oblasti obrany, že treba tomu e, venovať jasnú perspektívu v ďalšom financova finanč financovacom období. No, komisia by to automaticky hm, navrhla, ale z našej strany nemôžeme tiež eh, stavať žiadne ďalšie bariéry a prekažky. Takže súhlasím, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Michal Gáler. No a na záver, ale z Peterle. Ďakujem pekne. Tá otázka už bola položená. Ďakujem. Ďakujem pekne, Siegfried Murešan. Chcete zareagovať? len veľmi stručne. Poprvé, rieši príčiny migrácie. Áno, ľudia opúšťajú krajiny pôvodu kvôli nedostatku a potrebám s infraštruktúrou, základnými potrebami, bezpečnú kvôli problémom s bezpečnosťou a tak ďalej. Takže toto je presne to, čo chceme tiež my zmeniť a dosiahnuť. Po druhé hovorí o tom Kristian Preda prebiehajúce projekty v oblasti zahraničných vecí, ktoré spadajú do vašej kompetencie, tie by nemali byť vplyvne dodatočnými potrebami, keď bol vytvorený MFF. Toto je princíp, ktorý ja opakujem v každom, v každom parlamentnom výbore, takže to podporujem. A hovorilo sa o východnom partnerstve. Kristian Preda správne hovoril o Balkáne a ak situácia na Balkáne, v tých krajinách, ktoré tu boli spomenuté, Albánsko, Fírom, Bosna a tak ďalej, ak sa tam tak tá situácia, ktorá tam vznikne, bude si od nás žiadať je robiť viac v regióne, podporovať boj proti korupcii, slobodu tlače, e, základné práva a tak ďalej. E, ďalej s Tratkom, Sandra Kalniete. Ja som predložil pilotný projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie rozpočtu Stratkomu o 3 milióny eur v ďalších rokoch e, na komisiu so všetkými pilotnými projektami na predbežné hodnotenie a na základe toho, e, či pri komisii tak spoločne rozhodneme, či urobíme spoločne viacej, alebo takže musíme počkať na to, ako sa vyvinie pilotný projekt, Vidíme čo, návrhne komisie, návrhu rozpočtu a potom ja rád navyším rozpočet strátkomu a k, a to nebude dlhodobá stabilita z hľadiska personálu, po prvé, po druhé, budú mať vlastný rozpočet, tak je to veľmi obmedzené, pár tisíc eur, to znamená, že môžu urobiť niečo e, v zmysle monitoringu, ale nič proti propagande. A čo sa týka monitoringu, sú mm, je to založené na sieti dobrovoľníkov, takže je to veľmi ad hoc. Z niektorých krajín dostávajú dosť informácií, z niektorých nie, plus tí ľudia, ktorí prispievajú, sú to žurnalisti veľmi často, ľudia z malých MVOčiek, eh, kde príspevky k Stratkomu sú zaťažou pre ich inštitúciu. Takže musíme sa spýtať, ako budovať stabilný základ pre Stratkom dlhodobo. Takže poprvé pilotné projekty a po druhé dodatočné eh, rozpočtové pozmeňujúce návrhy v prípade potreby. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za výmen názorov o rozpočet na rok 2018. Dúfam, že príspevky našich kolegov vám pomohli pri vašej politickej práci. Želáme veľa šťastia a budeme pokračovať v našej spolupráci. Ďakujem pekne. Je, teraz je 10.37. Môžeme um, pustiť dnu nášho hostia z Kosova. práve dopočul, že čakajú onko. Dobre, takže pozrieme ho dnu. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come... Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dostávame sa k bodu číslo 17, výmena názorom s ministrom zahraničných vecí Kosova, Ervanom Džejom. Máme jednu hodinu na túto výmenu názorov, takže približne o 11.30 prejdeme k ďalšiemu bodu. Vážený pán minister, srdečne vás eh, vítame na výbore pre zahraničné veci. Vy ste často hostom v Bruseli, často hostom v Európskom parlamente. A mám veľký záujem komunikáciu s vami. S ministrom je tu samozrejme aj veľvyslanec Kosova pri Európskej únii pán Bernard Mikajče. A ja by som tiež rád e, privítal dvoch kolegov z parlamentu kosovského, najskôr predsedníctva, predsednička výboru pre európske záležitosti a európsku integráciu, pani Omzajminy. Vítame vás a rovnako vítame e, predsedu výboru pre zahraničné veci v Prištine, pána Elmy Redžiča. Dúfam, že som to vyslovil všetko správne, takže srdečne vás vítame, kolegovia, na pôde výboru pre zahraničné veci. Dobre. Henry, Henry Hoďaj hovoril eh, poslancami počas uh, tretieho zasadnutia uh, v Prištine 20. a 21. apríla uh, tom zhromaždení. Uh, premiér Kosova tu bol minulý týždeň. Vážený pán minister, sme radi, že ste našim partnerom no a slovo teraz dostávate na to, aby ste sa mohli vyjadriť k všetkým otázkam, ktoré sú dôležité pre vašu krajinu a pre vašu vládu. E, myslím, že rád poviete niečo o záverečných krokoch na ceste k bezvýzovému styku. E, že rád poviete niečo o ratifikácii demarkačnej dohody s Čiernou horou, ale tiež nás zaujíma e, vaša pozícia o tom, ako by sme mohli posilniť právny štát vo vašej krajine, boj proti korupcii a organizovanému zločinu a mnohé ďalšie veci. Takže ešte raz srdečne vás vítam a má, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja veľmi pekne ďakujem môjmu starému kamarátovi Davidovi, vážené poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu. Ja som veľmi vďačný za to, za to, že ste ma dnes pozvali, aby som mohol vám povedať niečo o situácii v našej krajine, ale tiež v regióne. Dovolte mi na úvod vám poďakovať za obrovskú podporu Európskemu parlamentu v ostatných dvoch desaťročiach. My sme vám veľmi vďační za vašu podporu, za podporu Kosova na ceste do európskej integrácie, ale tiež za podporu Kosova na ceste k plnoprávnemu členstvu medzinárodného spoločenstva, medzinárodného no, spoločnosti. Myslím, že bez vašej podporu by sme nemali takéto úspechu. My úzko sledujeme všetky diskusie, ktoré vedete v parlamente. Veľmi pekne vám ďakujeme eh, za príjmanie mnohých uznesení o situácii v Kosove a všetky vaše odporúčania pre našu vládu sú veľmi dôležitou referenciou v našej každodennej práci. Dnes je veľmi dôležitý deň, pretože s podporou riaditeľ Kosova a psychologine Ulrike Lunaček a, a ďalšími sme spustili činnosť skupiny priateľov Kosova medzi Kosovom a Európskym parlamentom. Myslím, že toto je ten úplne prvý dôležitý krok pre Kosovo a myslím, že to krátkodobo aj dlhodobo bude najlepšia platforma na to, aby sme si vymenili názory niektorými poslancami Európskeho parlamentu. Ako člen kosovskej vlády musím povedať, že veľmi si vážime túto inštitúciu a ďakujeme vám za vašu pomoc a podporu na rôznych úrovniach. Ja sa teším na výmenu názoru a preto e, nebudem prednášať veľmi dlhý prejav. Ja som politik z Balkánu a niektoré naše prejavy trvajú aj hodinu. A ja ako profesor politológie by som potreboval ďalšie dve hodiny na to, aby som vám mohol e, detaľnejšie opísať situáciu na, v Kosove a na Balkáne. Nebudem to robiť, budem sa snažiť len stručne e, spomenúť najhlavnejšie body a potom sa teším na skutočnú výmenu názorov. Ja som bol 4 krát zvolený za poslanca v Kosove a viem, že je veľmi dôležité, člen takéto inštitúcie. No a ako treba vnímať Kosovo v roku 2017, kde sa nachádzame, kto sme. Myslím, že sa porovnáme Kosovo, čo je najmladšia krajina a najmladší štát na Balkáne, ale tiež v Európe, so susednými štátmi. Máme najstabilnejšiu politickú situáciu a tri pojmy tak jednoducho by odpísali, opísali Kosovo a je to stabilita, bezpečnosť a predvydateľnosť, predpovedateľnosť. Myslím, že tri sú veľmi dôležité na to, aby sme pochopili, čo Kosovo doteraz dosiahlo E, sme v regióne medzi susednými štátmi, ktoré čelia vnútorným výzvam, nemáme stabilnú politickú situáciu v mnohých krajinách a sme v regióne, ktorý ktorý čelí veľkým aktivitám tretich, stranách, tretich strán. No a o tom sa s vami veľmi rád porozprávam ešte. No ja sa snažím povedať, že po desiatich rokoch nezávislosti Kosovo je veľkým úspechom a s vašou podporou sa nám podarilo vybudovať štát od nuly, čo by sa nepodarilo bez podpory Európskej únie. Máme len najstabilnejšiu politickú situáciu z hľadiska stability, ale tiež makroekonomickú a fiskálnu a rozpočtovú stabilitu, čo je tiež veľmi dôležité a v ostatných rokoch náš HDP narastol no zo 4 na, alebo mali sme raz HDP od 4 do 5 čo je veľmi dôležité. Okrem internej konsolidácie štátu, čo je hlavný dôraz a, a priorita našej vlády. Druhá priorita bola medzinárodná konsolidácia štatútu a štátnosti Kosova. Doteraz nás uznalo 114 krajín, 114 krajín. Nadezali sme diplomatické vzťahy s nimi. No a dovolte mi tiež zopakovať našu výzvu. Myslím, že 5 členských štátov EÚ ešte stále neuznali Kosovo. Budeme vyzvať vás, aby ste tak urobili. Sme geopolitickým faktom. Nezávislý štát. No a myslím, že toto rozhodnutie je Európsku úniu, ale tiež Kosovo posilnilo. A ako niekto, kto sa zúčastňoval rokovacích procesov v roku 2006 a 2007, čo priviedlo Kosovo k nezávislosti, tak eh, nikdy som si nemyslel, že po desiatich rokoch budem môcť vystúpiť pred poslancami Európskeho parlamentu a ešte 5 členov a 5 členských štátov neuzná existenciu Kosova. Potrebujem podporu vás všetkých a podporujem a podporu všetkých týchto 5 vlád, aby prijalo to dôležité rozhodnutie pre nás. My sme zaznamenali tiež veľmi dobrý pokrok ohľadom participácie Kosova v medzinárodnej, medzinárodnom spoločenstve. Stali sme sa členmi doteraz v 15 regionálnych európskych, 50 regionálnych európskych a medzinárodných organizáciách pred pár týždňami eh, sme sa stali členmi Medzinárodnej organizácie pre clá, čo po IMF a Svetovej banke je najdôležitejšou finančnou a celnou inštitúciou pre nás. Tento rok chceme požiadať o členstvo v ďalších dvoch dôležitých eh, organizáciách ako UNESCO a Interpol. A myslím, že vaša podpora v tomto ohľade bude veľmi dôležitá. Ale najdôležitejší vzťah, ktorý má Kosovo, je náš vzťah s Európskou úniou, najdôležitejšie partnerstvo, ktoré máme je s Európskou úniou. Ďakujeme vám, sme vám vďační e, za podpo, podpis stabilizačnej a dohody z EÚ. No a ako niekto, činný v politike, ešte toto nie je len najdôležitejší konštruktívny vzťah medzi EÚ a Kosovom, ale interne to je najlepší rámec, ako modernizovať politiku, hospodárstvo, spoločnosť. No a ja myslím, že modernizácia nám na Balkáne vždy chýbala. Nie len za ostatných 20 rokov, a za ostatných 200 rokov. A myslím, že jeden z dôvodov, prečo región zaostáva za Európou, prečo má inú rýchlosť, to súvisí s našim vylúčením z procesu modernizácie za posledných 20 rokov, ale tiež za posledných 200 rokov. My sme minulý december usporiadali prvú stabilizačnú asociačnú eh, radu medzi vládou Kosova pod eh, vedením premiéra Mustafu a Federico Mogheriniovou a pred eh, pár týždňami sa uskutočnil prvý parlamentný výbor stabilizačný a asociačný eh, v Prištine s mnohými z vás. Uskutočnila sa veľmi dobrá výmena názorov, kde sme vás informovali o tom, čo sa doteraz stalo. Najdôležitejšia agenda, ktorú máme momentálne interne, implementácia stabilizačnej a asociačnej dohody a tiež eh, implementácia agendy pre európske reformy a dúfam, že sa nám podarí to finalizovať v nadchádzajúcich troch rokoch, čiže buď do konca tohto roku, alebo v polovici budúceho roku. A keď dosiahneme túto fázu, tak Kosovo požiada o zmenu štatútu, pretože zmenu štatútu na kandidátsku krajinu, pretože sme zatiaľ jedinou krajinou v regióne, ktorá tento štatút nemá. Kosovo momentálne tiež je jedinou krajinou v regióne, ktorá nemá bezvízový styk a my pracujeme veľmi tvrdo, naša vláda, aby sme splnili všetky kritéria, no a pokiaľ chápem, tak v nadchádzajúcich dňoch sa v parlamente budú prijímať dôležité rozhodnutia na to, aby sme ratifikovali hraničnú dohodu s Čiernou horou, čo je jedna z posledných podmienok. A potom dúfam získame vašu podporu a podporu Európskej komisie, aby sme umožnili občanom Kosova cestovať bez víz. Ale my sme najvyššia spoločnosť na Balkáne, sme najmladšou spoločnosťou na Balkáne z hľadiska veku a Myslím, že udržanie Kosova ako izolovaného ostrova nie je v záujme Európskej únie ani v záujme občanov Kosova. Rád by som vás ešte informoval o tom, že za posledných 5-6 rokov sme nie že viedli dialog medzi Kosovom a Srbskom, ale začali sme budovať aj nový vzťah medzi týmito krajinami. Nehovorím, že tento vzťah sa zmenil, ale uh, trochu sa zlepšil. Podarilo sa nám dosiahnuť a uzavrieť viac ako 20 dohôd. A pre nás, našu vládu, hlavnou prioritou stále ostáva, ako implementovať všetky doterajšie dohody, ener- sektor energetiky, spravodlivosť a asociácia spoločenstva by mala byť našou prioritou v rámci dialógu v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Takže dialog znamená e, významnú zmenu, pretože vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sa vždy chápali e, boli tie vzťahy také, že vždy e, niekto vyhrával a niekto prehrával, ale teraz sa situácia zmenila a je potrebné, aby naša vláda mala jasné ciele a to je vzájomné uznanie medzi oboma krajinami. Bez tohto aspektu dialógu medzi Kosovom a Srbskom tieto vzťahy budú sterilné a nebudú mať význam. A teda vzájomné uznanie by malo byť e, to, ten hlavný cieľ, ktorý by mal zadefinovať aj stratégiu do budúcich rokov vedieme dialog medzi Kosovom a Srbskom, nielen aby sme vylepšili vzťahy medzi oboma krajinami, ale aby sa v regióne pochopil význam tohto dialogu. Navyše vo vzťahoch so Srbskom e, pretrvávajú historické výzvy, ku ktorým sa ešte nepristúpilo, nevyriešili sa napríklad e, názov Macedónska a tak ďalej. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože ani to nie je v mojej kompetencii, ale je v našom naozaj e, záujme, aby sa tento problém vyriešila, rovnako aby sa e, riešila vnútorná situácia v Bosne, ktorá nás veľmi znepokojuje, pretože ak e, sa Bosna prepadne alebo dostane do zlej situácie, tak rovnako to postihne Kosovo. To znamená, že potrebujeme takú politiku a stratégiu, aby sa krajiny v regióne navzájom podporovali a neblokovali vzhľadom na politický dialog, medzi predsedami vlád a prezidentami musí prebiehať aj e, dialog občianskej spoločnosti, dialog medzi lídrami medzi akademickými predstaviteľmi, univerzitami na meskej úrovni a tak ďalej. Záverom by som povedal, že Európsky parlament nás podporuje a to je veľmi dôležité. Máme podporu európskych inštitúcií. EÚ EU spôsobila, že sa región transformoval za posledných 20 rokov. polovica tohto regiónu je členom NATO a EÚ a druhá polovica je v rôznych fázach približovania sa k Európskej únii, ale máme pocit, že za posledné 2-3 roky kvôli tým historickým výzvam, ktoré sa e, zatiaľ definitívne nevyriešili, ako sú vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, situácia v Bosne, ostáva ešte dlhý, nevyriešený zoznam rôznych menšinových problémov, e, e, pobrežné vody, e, prístup do prístavov a tak ďalej. Rok 2017 zdá sa, ako keby bolo také, také prázdne miesto. Vystúpil som pred Európskym parlamentom asi pred tromi či štyrmi rokmi. Myslím, že to bolo v 2013, naposledy, keď som tu bola. Odvtedy Eh, vtedy som mohol vystúpiť pozitívnejšie, keď som opisoval región, pretože Chorvátsko sa stalo súčasťou Európskej únie. Bol to veľmi pozitívny rok pre celý región. Kosovo aj Srbsko v roku 2013 dosiahli historickú dohodu a myslím, že to bol asi najlepší rok toho regiónu v poslednom čase. Nemôžem vám um, prislúbiť, že niečo podobné sa zopakuje v roku 2017. A teda vás vyzývam, aby ste venovali čím ďalej tým väčšiu pozornosť nášmu regiónu, aby ste naďalej podporovali tie procesy, ktoré začali pred 20 rokmi a práve vďaka vašej podpore budeme môcť vybudovať lepšiu budúcnosť. Musíme to urobiť. Tu by som skončila, rád by som poďakoval za vaše pozvanie a zároveň sa teším na veľmi úprimnú a otvorenú výmenu názorov vzhľadom na to, ako otvorený môže byť minister zahraničných vecí. Ďakujem Enver za tie úvodné poznámky a vystúpenie. Máme e, zoznam rečníkov, dosť dlhý, je 11. 11 žiadosti o slovo a samozrejme, keďže si chceme aj vypočuť odpovede pána Hodžu, tak navrhujem, aby sa každý obmedzil na dve minúty. Nech sa páči, začína pani Lunáček. Ďakujem. Pán predseda hovorí pani Lunáček. Vitajte, pán minister, medzi nami. Rada by som zopakovala to, čo hovoril predseda, ja som zarátala 11, ale nemohla som byť prítomná pri inaugurácii skupiny priateľov Srbská Kosova, boli tam aj kosovskí poslanci a tak ďalej. Aj ďalší reprezentanti, ktorí sú zastúpení aj teraz v sále, aj predstavitelia Európskej komisie pre európske záležitosti a tak ďalej. Je dobre, že udržiavame vzťahy tohto druhu, to spôsobuje, že potom lepšie môžeme pristúpiť k istým kritickým bodom. Na úvod by som spomenula niektoré témy, ktoré ste uviedli aj vy. A síce dva aspekty. Vízová povinnosť a situácia v regióne Vízová povinnosť sa prediskutovala z hora na dol veľakrát. Je dôležité, aby parlament schválil dohodu o námornú dohodu s Čiernou horou. Ja viem, že vy nie ste, pán minister, súčasťou tohto, ale posledná krajina, kde, sa, kde nie je možné slobodne cestovať, je Kosovo. Ukrajina, Gruzínsko už majú liberalizáciu vízového režimu a ja si myslím, že Kosovo mm, si to tiež zaslúži a myslím, že aj väčšina v tomto parlamente si to želá, tak je potrebné, aby váš parlament e, prijal rozhodnutie v súvislosti s dohodami o mm, o prístupoch do prístavov a, a keď dosiahnete túto dohodu, tak bude pokrok aj vo vízovej povinnosti. My mnohí tu by sme si želali, aby Kosovo bolo ale aj súčasťou OSN, ale keď sa hovorí o regióne, tak je jasné, a diskutovala sa o tom aj v EP, e, Európska únia ako keby stratila takú páku nielen v Kosove, ale v celom regióne. A to jednoducho preto, že sme nesplnili so všetky, všetko to, čo sme mali urobiť. Ešte pol minútky, pán predseda, som spravodajkyňou. Pani predsedníčka, ja viem, aká ste vy prísna, keď predsedáte, bohužiaľ, nemôžete skončiť. Naozaj, treba to aplikovať na všetkých, aj na podpredsedov. Ja hovorím ako spravodajkyňa pre Kosovo. No dobre, ešte jednu vetu Vplyv v regióne Ruska, Turecka, to je niečo ako poslanci musíme brať do úvahy a dávať pozor na to, aby EÚ bola silnejšia v Kosove a aby sme sa neobmedzili na to, čo sme doteraz robili. Dobre, hovorí pán predseda. Uvidíme, ako budete udelovať rečnícky čas v Štrasburgu. Nech sa páči. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Tešíme sa, že ste tu, pán minister eh, zahraničných vecí, dnes medzi nami. Stretli sme sa asi pred hodinou na inaugurácii tej eh, skupiny priateľov. Vítajte medzi nami. V Bruseli aj na AFETE mali sme vynikajúcu diskusiu minulý týždeň v Prištine v asociačnom výbore. A prebrali sme všetky témy, ktoré nás zaujímajú v našich eh, bilaterálnych vzťahoch a v eventuálnej budúcej integrácii. Dnes ráno som vám položil jednu otázku. a vy ste na ňu nemohli odpovedať, pretože ste nemali čas, tak možno by som to nadniesol teraz a síce otázka korupcie. To je jeden z dvoch problémov, ktorý treba vyriešiť, aby sme mohli oslobodiť Kosovo od vízovej povinnosti. Ja som nedávno bol vo vašej krajine a mám dve otázky. A síce, čo robíte, aby ste korigovali situáciu a aby ste vyriešili tie problémy, ktoré konštatujú aj mass media. Tam nie je len nejaká demarkačná záležitosť, ale aj otázky korupcie v štátnej správe a tak ďalej. Ďalej, kedy vyriešite ešte tie nevyriešené témy, boj proti korupcii, proti organizovanému zločinu, aký máte názor. Ďakujem, pán Freund za SND. Ďakujem, pán predseda. Nadvezujem na to, čo ste hovorili v súvislosti s pani Lunáček vychádzajúc z toho rakúskeho priateľstva, aby nedošlo k nejakému politickému problému. A to, čo povedala aj pani Lunáček, otázka ruského vplyvu, hovorili sme o tom aj v tej skupine priateľstva, ale chcel by som využiť aj toto fórum e, v zákulisi sa hovorí, že Rusko chce posilniť svoj vplyv alebo vplývať na západnom Balkáne a zväčšiť teda svoju prítomnosť a vplyv v regióne. Do akej miery e, sa to prejavuje alebo sa to dostáva do Kosova a ako vy vidíte, či to môže byť alebo či to je problém pre celý región. Ďakujem. Pán Nart, nech sa páči. Ďakujem. Rád by som sa vás spýtal na výbušnú situáciu nechcem opakovať otázky, ktoré tu už padli, ale otázka, ktorá je podľa mňa kapitálna, výbušná situácia v Macedónsku kde susedné krajiny Macedónska, hovorím e, o Albánsku aj o Kosove a samozrejme o Grécku a Bulharsko, nerobia príliš pozitívne veci, aby túto situáciu upokojili. Myslíte si, že najlepšia, najlepšie riešenie pre túto situáciu pre obe komunity, Albánsku aj tú druhú, ktorá je súčasťou Macedónska, že najlepším e, spôsobom riešenia by bolo vytvoriť nejaké skupiny solidarity a konať spoločne Albánci aj komunity v Macedónsku, tak ako to robia? Thank you, Mr. Nard. Ďakujem, pán Nard. Teraz pani Švica. thank you, David. Uh, thank you for coming. Uh... Ďakujem, David. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami, pán minister, a rada by som vám pogratulovala k inaugurácii skupiny priateľstva a ja sa k nej určite tiež pripojím, pretože tá práca ma veľmi zaujíma a rada by som podporila Kosovo v jeho procese. Vy ste povedali, že aktéry mimo EÚ vyvíjajú úsilie. Nepovedali ste presne kto, ale veľmi pravdepodobne myslíte na Rusko a Turecko. Ale nehovorili ste o tom podrobnejšie a nehovorili ste o vzťahoch Kosovo a Turecko. Možno by ste to mohli upresniť. Ja ako podpredsednička delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou ten pokrok, ktorý ja zaznamenávam, má kód 383, áno, to sa zmenilo, ale ako je možné, že ste sa nedopracovali k dohode o demarkačnej línii o hranici s Čiernou horou? Mohli by ste vyvinúť nejaký vplyv vo vašom parlamente, pretože to je vlastne jedna prekážka, ktorá vás delí od oslobodenia od vízovej povinnosti. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Wall z SND. Ďakujem. A ja som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť inaugurácie našej skupiny priateľstva. Rado by som ešte hovorila o nevyriešených e, aspektoch. Kosovo má legislat perspektívu s tým e, nevyriešené problémy v súvislosti so sexuálnym zneužívaním obeti vojny, veteráni, martíri a tak ďalej, obete násilia. Kosovskí politici mali podporovať e, ženy, ktoré boli obete sexuálneho násilia, ale doteraz sa nepri, ne, neprišli žiadne výsledky. Akým spôsobom budete na tom pracovať, aby tí, ktorí prežili, e, aby mohli užívať e, ustanovenia zákona, aby mali ochranu zo zákona a my by sme boli radi, aby sa tieto sluby uviedli do praxe. Pán Weigel, nech sa páči. Ospravedlňujem sa iný rečník, pán Radoš. Ďakujem pekne, pán minister, za vaše úvodné pripomienky. Okrem tých tém, o ktorých ste hovorili, a ktoré dominujú, a to je demarkácia hraníc s Čiernou horou a boj proti korupcii a liberalizácia vízového styku. Tiež ste hovorili o vzťahoch so Srbskom a o dialogu. Hovorili ste veľmi pozitívne, čo ja vítam. Samozrejme, cieľom týchto diskusí by malo byť, aby tieto štáty sa vzájomne uznali. A vy ste povedali, že po roku 2013 keď táto dohoda bola dosiahnutá o situácii srbského spoločenstva v Kosove, tak nič um, sa odtedy veľmi nezmenilo. Takže no, to byť prvý krok na ceste k normalizácii a vzájomnému uznaniu. Mohli by ste nám sa vyjadriť detailnejšie k fáze rokovania medzi Kosovom a Srbskom o záverečnom uznesení o vzťahu medzi týmito dvoma krajinami. Ďakujem pekne. Mr. Rados. Ďakujem, pán Radoš. A teraz, pane Pitideos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán minister, na pôde nášho výboru a ďakujeme vám za všetky vaše informácie. Mám na vás dve otázky. Prednedávnom prezident vašej krajiny a Albánska mm, vydali spoločné komunike a hovorili o únii medzi Kosovom a Albánskom. Aký je význam alebo cieľ tejto únie? Čo s touto úniou získate? To je moja prvá otázka. A druhá, Albánsko, ako veľmi dobre viete, vyjadruje expanzívne mm, ambície v súvislosti k iným krajinám. Ak by sa tá únia, o ktorej som hovoril, mala realizovať, tak povedzte mi, za týchto podmienok a okolností samozrejme Grécko by malo uznať vašu krajinu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Sandra Kalniete, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister. Ja budem veľmi otvorená. Ja vás veľmi vrilo vítam na našej pôde, ale Európsky parlament je veľmi znepokojený napätím, ktoré narastá na Západnom Balkáne a rada by som prečítala vy žiadate vlastne aby ste pre vaše obyvateľstvo istým spôsobom zdedili e, národné retoriky, ale obávam sa, že to je pasca, nezabúdajúc na to, že sú tretie krajiny ako Turecko, Rusko alebo radikálny islamizmus, ktoré tiež zasahujú do vašej spoločnosti. Rada by som sa spýtala, ak, ak, aká, aký je podľa vás vplyv týchto aktérov. A posledná otázka. to, po oslobodení a navrate Kašedinaja, aké sú možnosti dialógu so Srbskom a harmonických vzťahov medzi vami a Srbskom. Ďakujem, hovorí pán predseda. A na záver pán Peterle a pán Kúkan, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, ďakujem za vaše veľmi jasné slova. Myslím si, že situácia je ešte horšia než ten limbus, ktorý ste spomínali, alebo to prázdne miesto. V niektorých ohľadoch sa vlastne veci ako keby dostávajú nás späť, nie sú len e, v tej patovej situácii. Ja som tým znepokojený, pretože vieme, čo to znamenalo pred 25 rokmi, keď bolo prítomnej príliš veľa minulosti a aké to, mali do, aké to malo dopady a je našou spoločnou úlohou aj zodpovednosťou, aby sme podnikli kroky proti takémuto možnému vývoju. Niektoré otázky, tu na tie už vlastne odpoveď zaznela, ale napriek tomu by som sa rád spýtal na to, na čo som sa už pýtal aj na skupine priateľov a síce to je tá myšlienka, ktorú presadzujú niektorí aktéry a to je jednotný trh Západného Balkánu a mňa by zaujímala vaša odpoveď. Ďakujem, pán Kukan. Ďakujem, pán minister. Vítajte medzi nami na pôde výboru a FETu je vždy vynikajúce, keď tu môžete vystúpiť. Vy ste mimochodom spomenuli vitalitu kosovskej spoločnosti a to, že ste vlastne najmlad, najväčším štátom aj najmladšou spoločnosťou v Európe. Áno, je to tak. Je to istá hodnota, kvalita alebo plus krajiny, ak sa ale s touto hodnotou aj kvalitne, seriózne a vážne e, narába. A vy ste človek silne akademicky ukotvený, vy ste profesor. Ako by ste charakterizovali dialog politickej elity, predstaviteľov politických strán, pokiaľ ide o budúci vývoj. Výborne, kolegyne, kolegy, ďakujem pekne za otázky a komentáre. Takže teraz máme asi 15 minút času na to, aby sme si vypočuli, čo nám povie pán minister. Takže ja by som ešte chcel poukázať na to, na čo pýtal Lojze Peterle, aký je váš názor, pokiaľ ide o plány, pokiaľ vytvorenie jednotného trhu pre tých 6 štátov regiónu Západného Balkánu. Takže nech sa páči, máte slovo maximálne 15 minút. Sorry. Thanks a lot. Ďakujem pekne za všetky položené otázky. ktoré boli, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne za úprimnosť, ako aj za vyjadrenie podpory, pokiaľ ide o Kosovo. Pokúsim sa spraviť všetko preto, aby som vám všetkým poskytol jasné odpovede, pokiaľ ide o otázky a prvky, o ktorých sa teraz hovorilo. Takže pani Lunáček sa pýtal na to, ako postupujeme pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu a čo sa môže stať v našom parlamente z krátkobého hľadiska, pokiaľ ide o ratifikáciu a pokiaľ ide o vzťahy s Čiernou horou. Chcel by som objasniť, pokiaľ demarkáciu hranice medzi Kosovom a Čiernou horou, chcel by som povedať, že máme výborné vzťahy s Podgoricou, Takže my sme veľmi radi, že vidíme, že táto krajina sa blíži k členstvu v NATO. To znamená veľa pre Kosovo, nielen pre Čiernu horu. A myslím si, že to je pozitívna informácia, zase najpozitívnejšia informácia z regiónu v období 2017. Pokiaľ ide o to posledné kritérium, pokiaľ ide o bezvízové výstyk, bezvýstyk, a pokiaľ ide o to, ako im postupujeme ako vláda, myslím si, že v najbližších dňoch budem mať zasadnutie v našom parlamente a potom budem mať zákon, ktorý sa týka ratifikácie dohody o hraniciach. Pevne verím, že sa podarí ratifikáciu zabezpečiť, aby sme vlastne splnili tú poslednú podmienku, ktorú ste nám vlastne predložili. Toto je náš úmysel ako vláde o tom hovorím otvorene, musím povedať, že ja som veľmi frustrovaný, pokiaľ ide o to, že vlastne táto vec bola odložená roky, ale vy to viete lepšie ako ja. Niekedy dynamika v parlamente je taká špecifická a minister veci by sa k tomu nemal vyjadrovať. Jednoducho moja úloha je úplne iná. Pokiaľ ide o to, na čo sa pýtal pán Adam Koša, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Chcel by som povedať nasledovné. Pokiaľ ide o právny štát, sú to pre nás priority. Myslím si, že v tejto oblasti sme vykonali veľa. Pokiaľ ide o európsku misiu, EULEX vykonali skutočne v Kosobe veľkú prácu, pokiaľ ide o podporu. My ako vláda sme skutočne odhodlaní to mať ako kľúčové priority pokiaľ ide náš systém spravodlivosti, polície, prokurátorov. Myslím si, že tiež odvádzajú veľmi dobrú prácu v posledných mesiacoch. Zaznamenali sme veľmi dobrý pokrok, pokiaľ ide o dohodu s Európskou úniou a myslím si, že keď vlastne pani Mogherini bola v Prištine, ona skonštatovala, že pokiaľ ide vlastne o tú demarkáciu hraníc, že to je vlastne tá vec, ktorá sa má naplniť ako posledná. Takže to nie je ani náš výklad, to je vlastne to, ako aj vy vnímate ten pokrok, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Zaznamenali sme toho pomerne veľa, čo sa nám podarilo dosiahnuť. No a pokiaľ ide o otázku, ktorú vlastne predložil pán Freund, pokiaľ ide o úlohu Ruska, ak teda či Rusko zohráva nejakú úlohu, má vplyv v Kosove, povedal by som, že nezohráva žiadnu úlohu z politického hľadiska a pokiaľ našu kultúru a v našom domácom kontexte je to tak, ale samozrejme v regióne sú isté štáty, ktoré do istej miery z geopolitického hľadiska, ale aj dovnútra sú vlastne taká predloženou rukou Ruska a myslím si, že bolo by dôležité zamerať na to, akú spoluprácu má práve Srbsko s Ruskom. Pokiaľ ide o rok 2011, vtedy spoločne vybudovali prvú vojenskú základňu v druhom najväčšom meste Niš, ktoré nie je tak ďaleko ani od Kosova, ani Čiernej hory, ani Bulharska, ani Bosny a to nás znepokojuje. V roku 2000 tej dobe prezident Putin bol predsedom vlády Ruska. On navštívil región, navštívil a zúčastnil sa regionálneho samitu v Záhrebe a prvýkrát sa verejne vyjadril v tom zmysle, že pokiaľ ide o Rusko, Balkán po oblasti Čierneho mora je to vlastne druhou prioritou v rámci externých politík. No a v tej dobe sme to nejako nebrali veľmi vážne, avšak to, čo sme zažili v posledných rokoch, je určitý tý návrat histórie a to nás znepokojuje. A keď som hovoril o tých tretich aktéroch a keď som hovoril o ge- geopolitických konkurentoch vo vzťahu k západu na Balkáne, tak práve som tým myslel Rusko. Pokiaľ ide o Rusko, využíva všetky možnosti diplomatické, ekonomické, obchodné, energetické, ale dokonca aj niektoré prostriedky tzv. mekej moci, soft power, na to, aby vlastne sa ukotvili v regióne. Tento región e, je v istej situácii, ktorý sa nachádza. Je to v zásade najlepšie prostredie, ktoré je vhodné pre práve takéto ruské aktivity. Takže pokiaľ ide o európsky prísľub a odhodlanie, to je podpora celého regiónu, aby sa uberal smerom Európskej únie, aby sa uberal smerom k členstvu NATO, v NATO. A myslím si, že toto je zásadné a myslím si, že by ste nemali v tomto ustúpiť sa toho vzdať. Samozrejme, každý štát má isté danosti, okolnosti, kontext a je dôležité sa jasne vyjadriť, či tento región najbližších 10 rokoch by mal takúto šancu sa vyvieť. Mohol by som o tom hovoriť dlhšie, ale pán predseda, chápem, že ste vravili, že nemám až tak veľa času k dispozícii. Pokúsim sa vám ale poskytnúť príjme odpovede. Potom pán Olte sa pýtal na otázku v Macedónsku. Toto je veľmi dôležitá krajina z hľadiska Kosova a boli sme radi, aby Macedónsko sa dobre vyvíjalo. A pokiaľ ide o to, ako my to vnímame ako vláda, pokiaľ naše vzťahy s macedónskou vládou sú veľmi dobré, pokiaľ ide o e, ehm, macedonského predsedu vlády, my máme priateľské vzťahy, sme v kontakte takmer každodenne. Pokiaľ ide o vnútornú situáciu v Macedónsku, nielen v posledných troch mesiacoch tohoto roka, ale v zásade už dlhodobo, je to, je to istá polarizácia, v rámci macedónskej spoločnosti, v rámci macedónskej spoločnosti a nesúvisí to nejako s nejakými externými skutočnosťami, ktoré pochádzali z Kosova. To, čo tam zažívame, sú rozličné prístupy zo strany dvoch politických strán a vystáva otázka, ako je to s demokratickými inštitúciami a akým spôsobom vlastne môžu zabezpečiť demokratické riešenie v krajine a období po voľbách. A nemyslím si, že niekto z kopie by sa mal pokiaľ to, to, to, to, to, to, to, to, to, či mali vytvoriť nejaký taký dojem, že pokiaľ tieto dve strany, že či to je nejaké zasahovanie Kosova alebo Albánska do Macedónska. Zároveň by sme ale chceli povedať, že pokiaľ ide o albánsku komunitu, nie je to len menšina, je to veľká menšina, tvorí 30 obyvateľstva. Myslíme si, že mali byť súčasťou verejného života na všetkých úrovniach vlády a myslím si, že v 21. storočí, ak takáto komunita, pokiaľ je demografické údaje, ktoré tvoria asi 30 obyvateľstva, ak nebude mať možnosť využívať e, na centrálnej úrovni svoj úradný jazyk, to je určitá otázka, ktorú sa musíme zapodievať aj tu. V každom prípade má veľký záujem na tom, aby vlastne albánska komunita bola súčasťou verejného života a pokiaľ ide o Macedónsko, samozrejme budeme radi, keď sa budú uberať smerom do e, Európskej únie ako aj NATO. Naše vzťahy sú veľmi dobré. Spravíme všetko preto, aby tieto vzťahy boli silnejšie. No a zároveň máme aj veľmi dobré hospodárske vzťahy medzi našimi dvomi krajinami. Pani Sujca sa pýtal na vzťah medzi Tureckom a Kosovom. Myslím si, že musíme jasne skonštatovať, že máme veľmi dobré vzťahy medzi našimi dvomi krajinami. Pokiaľ ide o Turecko, je to veľmi dôležitý aktér pre nás, nie len pokiaľ ide o východnú Európu, ale aj z medzinárodného hľadiska. A máme tu výmenu medzi našimi vládami. Podľa môjho názoru je to určitý mýt niekedy, pokiaľ je turecké investície v regióne. Keď si pozrite samotné údaje, nemyslím si, že by vás to malo nejako znepokojovať. Pán Radoš sa pýtal na dialog a Pýtali ste sa na to, ako vlastne vidíme tento dialog do budúcnosti. Ide o to, že chceme spraviť všetko preto, aby sme naplnili vlastne našu asociáciu, naše pridruženie, pokiaľ ide o Srbsku, srbské spoločenstvo. Myslím si, že je to v ich záujme, preto aby vlastne sa vytvorilo takéto prepojenie. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o Kosovo nás nikdy nejako neznepokojovalo to, aké práv mohli požívať vlastne Srby v rámci Kosova. Myslím si, že pokiaľ ide o dnes, dnes o situáciu Srbov v Kosove, majú skutočne veľmi rozsiahle práva, asi najrozsiahlejšie práva, ktoré môžu požívať, takáto, môže požívať takáto komunita, nie len na Balkáne, ale v Európe. No a zároveň by sme boli neradi, keby kosovskí Srbí boli určitou predlženou rukou Srbska v Kosovo, aby boli využívaní Srbskom, aby mohlo zasahovať do Kosova. Takže toto chceme zabezpečiť prostredníctvom tých združení obcí. A pokiaľ takéto združenie obcí, to malo, ak to má, teda, má to podporovať kosovských Srbov na to, aby boli zapojení do kosovskej politiky a spoločnosti a nemali byť vlastne oddelení od zvyšku spoločnosti. Myslím si, že doteraz sa nám podarilo sajnúť značný pokrok, pokiaľ ide o ich integráciu na lokálnej úrovni. Máme tam 10 obcí, komunít, ktoré sú vedené práve kosovskými Srbmi a majú 10 nás miest v našom parlamente, sú súčasťou našich inštitúcií, ale keďže my obidve pochádzame z regiónu, ide o ten problém, že Srbsko nikdy nemalo záujem nejakým spôsobom podpory Srbov, pokiaľ žili v Chorvátsku, Čiernej hore, Kosove. Nikdy ich nechceli podporovať, aby boli súčasťou tých štátov, kde sa nachádzajú, a chceli využívať ako určitý spôsob, ako zasahovať do všetkých tých krajín regiónu. Ako ja sa stavím k dialogu do budúcnosti, myslím si, bolo by dobré, keby Srbsko, tak 2-3 roky bolo v tej fáze, aby sme si mohli spolu sadnúť a dosiahnuť spolu dohodu, ktorá by sa zameriavala na to, aby Kosovo mohlo pristúpiť do, spoje, do OSN. Ide o to, aby tu bolo vzájomné uznávanie medzi týmito dvomi krajinami a zároveň by sa mali zamerať aj na to, aby tu bolo určité zmierenie, proces zmierenia Myslím si, že potrebujeme mať mierovú dohodu, ktorú by mali podpísať obidva štáty. Pokiaľ je o Kosovo, je to nezávislý štát a tento dialog sa netýka štatútu Kosova, netýka sa suverenity Kosova. Doteraz sme mali zameranie na určité technické a pragmatické otázky a chceli by sme mať druhú fázu dialógu, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie a myslím si, že bez tohto ten dialog nepomôže a ide tu o to, že je dôležité vyriešiť tieto zostávajúce historické výzvy. Chceme zabezpečiť normalizáciu medzi týmito dvomi krajinami. Pán Pidemos, pevne som prane vyslovil vaše meno. Ja som sa učil pred mojimi rokmi starú grečinu, keď som študoval vo Viedni. Dokonca som bol v stave preložiť svojho času časti Platona do Nemčiny a skutočne veľmi obdivujem vašu krajinu, ako aj vašu kultúru. A plne s vami súhlasím, pokiaľ ide o tú druhú otázku, nie pokiaľ ide o tú prvú otázku, pokiaľ ide o tú druhú otázku, prečo by Grécko malo uznať Kosovo? že nemáte v zásade na ten, ten dôvod, aby ste neuznali Kosovo. Inter tak dovnútra, ako aj v regionálnom kontexte. Myslím si, že Kosovo je nová krajina. Máme tu históriu dobrých vzťahov, tie boli vždy dobré. A konec koncov, myslím si, že takéto uznanie sa môže využiť ako určitá platforma na zlepšenie vzťahov medzi obidvomi krajinami a som veľmi rád, že v Grét, Prišne sme mali ekonomické fórum s eh, gréckými podnikateľmi, bolo to zhruba pred dvomi mesiacmi a bol tam veľký záujem zo strany gréckej, gréckých podnikateľov, aby prišli do Kosova a okrem toho máme veľmi dobrú inštitucionálnu spoluprácu medzi našimi dvomi krajinami. Pokiaľ ide o problematiku Veľkého Albánska a tie diskusie, chcel by som povedať, že to nie sú nejaké veľké obavy z našej strany, ktoré by sa, ktoré by sa stýkali Kosova. My sme nezávislý štát, chceme zostať nezávislým štátom a chceme mať vzťahy s Európskou úniou. To je silnejšie pre nás. Samozrejme chceme mať aj vzťahy s ostatnými štátmi. Pokiaľ ide o pani Kalniete, či teda rokovania budú pokračovať, Áno, po tom prepustení Ramuša Radina, áno, áno, dialog je veľmi dôležitý. Budem pokračovať dialogu a to, čo je najdôležitejšie, je mať jasnosť, pokiaľ ide cieľe dialógu. To, čo sme vykonali teraz, je dôležité. Niektoré dohody, ktoré sa podarilo dosiahnuť, aspoň doteraz, sa podarilo implementovať, ale nie všetko. Myslím si, že by sme tu mali mať zameranie na implementáciu a samozrejme implementáciu v druhej fáze dialógu. Potom pán Peterle. Peterle, vy ste sa pýtali na problematiku jednotného trhu. Skúsme o tom pohovoriť úprimne. Pokiaľ ide o to, že ak niektoré štáty v regióne budú mať dohodu o voľnom obchode s Ruskom a niekto navrhne v tejto súvislosti mať voľný trh, musíte si povedať otázku, či tento voľný trh má byť rozšírením európskeho trhu alebo v zásade ruského trhu. A myslím si, že toto je skutočne veľmi zásadná otázka geopolitického charakteru. Pokiaľ ide o Kosovo, my sa bránime tejto myšlienke. Totižto Srbsko a Bosna ešte stále neuznali Kosovo. A keďže tam politika neuznania, sú tam mnohé prekážky, pokiaľ ide o naše podniky a jednotlivé sektory našej ekonomiky boli s nimi konfrontované. Bosna dokonca zaviedla aj vízový režim pre Kosovo a nemáme ani bezvízový styk. V rámci šengenskej zóny vystáva otázka, že ak tu nie je skutočný voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu, a ako by, aký význam vlastne mal tento regionálny trh, jednotný trh. No a potom v všeobecnosti je tu ešte určitá obava, je týka to len Prištiny, že pokiaľ ide o tento jednotný trh, či to nie je vlastne určitá náhrada politiky rozširovania. A ja by som chcel vás požiadať, aby ste podporili všetky krajiny v tom zmysle, aby vlastne vykonali vnútorné reformy, aby v mysle asociačnej eh, dohody, asociačnej stabilizačnej dohody, toto je veľmi dôležité. Tá, a máme sa na to zameriavať a nie na také projekty, ako je jednotný trh. Pokiaľ ide o tú poslednú otázku, ktorú vlastne predložil pán Kukan, Takže pokiaľ ide o, nie je to iná otázka, pokiaľ ide o obete sexuálneho násilia, áno, toto je tiež pre nás veľmi citlivá a dôležitá otázka. A chápem, čo ste tým chceli povedať, áno, keď sa vrátim domov, prejdem si to s zastupcami našej vlády, budeme sa myšľať nad tým, ako zvýšiť úsilie v tejto oblasti. Toto je veľmi dôležitá priorita pre nás ako vládu. A tu ide o podporu pre obete vojny, pre jednotlivé skupiny, ktorí sa to dotklo, je to veľmi dôležité. A pokiaľ ide o aktuálneho prezidenta, tento mal tiež ako prioritu a myslím si, že to je presne to, o čom hovoril aj zastupca USA a pokiaľ aj Spojené kráľovstvo, čo o tom hovorilo asi najlepší spôsob, ako vlastne pristúpať tejto otázke. Je mi ľúto, že som túto otázku nezodpovedal. Posledná otázka bola teda skutočne od pána Kukana, ktorý je veľkým podporovateľom Kosova, ale aj Balkánu. Áno, máte pravdu, Kosovo je skutočne veľmi rýchlo sa vyvíjať so spoločnosťou, súvisí to s demografickou, s tým vývojom, ale súvisí to aj s tým, že aký je vlastne ten interný kontext, v ktorom sa pohybujeme. A ten je tak, že od júna 1999 do roku 2007-2008, dokonca aj neskôr, v Kosove bolo silné pôsobenie medzinárodného spoločenstva a to je vlastne ten dôvod, prečo my sme takí rýchlo sa vyvíjajúci a takí otvorení. A potom druhá vec je, že máme veľmi silnú diasporu. Naši občania žijú od eh, Norska až po Južnú Afriku, od Norska až po eh, USA. To znamená, že naša spoločnosť nevyzerá tak, ako vyzerala pred 20 rokmi. A snažíme sa využiť tento spoločenský kapitál, ktorý máme, nielen na to, aby sme zlepšili našu hospodárskú situáciu, ale aj na to, aby sme vlastne zlepšili aj politickú kultúru v Kosove. No a ako vyzerá teda dialog medzi politickými stranami, pokiaľ ide o niektoré, niektoré dôležité otázky zahraničných politík? Častokrát zahraničná politika sa využíva ako určitá platforma na interné účely, na účely internej agendy. Myslím si, že my ako spoločnosť e, máme určitú súdržnosť a my ako spoločnosť máme tú silnú kultúru nádeje a myslím si, že na základe tejto súdržnosti a tejto kultúry nádeje Kosovo môže byť úspešné. Nechcem ja hovoriť priateľom v Prištine, v parlamente, ako majú postupovať. Áno, ide o to, že v Prištine u nás máme častokrát veľmi dobrú výmenu demokratickú. Ďakujem. Fale Minderit. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, pán minister. My si vážime vašu úprimnosť a otvorenosť a dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí uskutočniť viacero výmen názorov. Myslím, že to bolo veľmi hodnotná výmena informácií. Želáme vám veľa šťastia, hlavne na vašich tých záverečných fázach na ceste k liberalizácii vízového styku. Ďakujem pekne, že ste prišli. Right, ladies and gentlemen, we come to... Dámy a páni, prichádzame k bodu číslo 18, debriefing o návšteve výboru AFED v Pakistane. Myslím, že to bude veľmi stručné uskutočnilo sa to 18. 21. apríla. apríla. Bolo tam 8 členov nášho výboru. Ako o, hovorí sa o nich ako o 8 e, statočných Danžon, Zovko, Mamikin, Jožo Radoš, Nina Gil, Ahmed Bashir, Jean Lambert a ja. Naša delegácia mala program v Islamabade Pešovaralo Hore E, zúčastnili sme sa viacerých e, zasadnutí s predstaviteľmi vlády, parlamentnou, ako aj diplomatického zboru, občianskej spoločnosti a think tankov. Tlačové vyhlásenie nájdete na internetovej stránke výboru Satač Aziz, mimoriadný vyslanec, e, v podstate minister zahraničných vecí, ministrom pre obchod, predsedom Národného zhromaždenia a našimi kolegami z výborov e, pre zahraničné veci Senátu a z Národného zhromaždenia, ktorí sa prvýkrát stretli v takomto e, spoločnom formáte. S tými sme stretli v Islamabade tiež e, hlavným poradcom pre národnú bezpečnosť a lídrami troch hlavných opozičných strán, pán Abutus, predseda pakistanskej strany eh, občianskej a ďalej predstaviteľom pakistanského hnutia pre spravodlivosť a tiež hnutím MQM. A rovnako sme sa stretli okrem toho s ďalšími predstaviteľmi v Pešavare. Naša delegácia eh, navštívila repatriačné eh, centrum UNHCR pre utečencov a tiež devčenskú školu, ktorú podporuje EÚ. Stretneme sa s predsedom provinčného eh, regionálneho zhromaždenia. No a posledný deň sme sa stretli s pánom eh, Balkánom, eh, s predsedom Národného zhromaždenia Punjabu a tiež s premiérom Panjabu. No a z hľadiska politických diskusí hovorili sme o vzťahoch medzi EÚ a Pakistánom a o novom pláne pred summitom, ktorý sa skutočne tento rok. Poslanci tiež hovorili o bodoch spoločného záujma a výzvach, ako eh, bezpečnostné a ekonomické vzťahy EÚ a Pakistánu vo všeobecnosti a tiež špecificky demokratický štát, civilno-vojenské eh, rozmery vzťahov, mm, medzinárodné vzťahy s Indiou, Pakistanom, Čínou, ale tiež e, USA a štátmi Perského zálivu a tiež sa hovorilo o bezpečnostných aspektoch, ako boj proti terorizmu a konflikty v regióne. Vo všeobecnosti to bolo veľmi dobre, veľmi dobre pripravená cesta a ja ďakujem našim pakistanským hostiteľom za ich pohosti, e, pohostinnosť. Takže toľko debriefingu naše návšteve, kto by sa chcel vyjadriť. Ako prvý pán Žon, ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste úplne dobre zhrnuli náš nabitý program počas cesty v Pakistane. E, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Ja ďakujem sekretariátu a celému týmu v Islamabade, e, ktorý pripravil náš príchod v veľmi komplikovanom e, kontexte pretože sa hovorilo o, alebo teda bol vynesený rozsudok najvyššieho súdu v afére panamských dokumentov. No a napriek tomu myslím, že tá návšteva bola veľmi kvalitná. Presuny medzi jednotlivými bodmi boli veľmi náročné organizačne, ale zaujímavé informácie, tak v Pešavare ako aj inde, kde videli diverzitu krajiny a komplexnosť Pakistánu. V rámci follow-upu tejto misie, ktorá bola taká veľmi bohatá, myslím, že ako člen výboru AFETA a SEDE e myslím, že treba sa detailne sa zaoberať bezpečnostnou tematikou, napríklad eh, prostredníctvom výboru SEDE. Európske orgány v Pakistane si neželali eh, veľmi kešené informácie o tejto eh, téme, ale ja myslím, že táto téma si za, zasluhuje náš, náš záujem v budúcnosti výbor CD by sa mohol zaoberať eh, nukleárnou problematikou, problematikou terorizmu a regionálnou problematikou. Je to eh, krajina, ktorá hraničí s Afganistanom. To je problematická krajina, no a bude určite užitočné uskutočniť eh, uskutočniť misiu do eh, tejto krajiny, aby sme doplnili, doplnili tú misiu, ktorá sa uskutočnila. Ešte raz teda ďakujem za zorganizovanie. Ďakujem veľmi pekne, Arno Daržan. A ďakujem za držanie eh, časovej mm, obmedzenia pána Mamikins. Ďakujem veľmi pekne. Ja nechcem opakovať to, čo povedal už pán predseda a čo povedal pán Danžán rád by som poukázal na tri dôležité veci. Poprvé, dobre bolo, že Európska únia podporila a podporuje vzdelávanie v Pakistane. Navštívili sme devčenskú školu v Pešavare. Ja nebudem teraz dlho vysvetľovať, aké dobré výsledky, ako dobre sa učia tieto devčatá. A že majú záujem o vzdelávanie. Je to skutočne veľmi dôležitá vec pre rodiny, dievčat, ktoré posielajú dievčatá do školy, pretože radikálni islamisti sa vyhražajú do školám, no a každodenne realizujú túto misiu. No a druhá vec, druhý aspekt sa týka veci a otázok dohody o voľnom obchode kolega v Pakistane už o tom hovoria, aj výbor INTA o tom musí hovoriť, ja treba ísť dopredu. Na tretí aspekt, utečenecká politika, utečenecký aspekt, 10 kilometrov od Pešavaru sme navštívili utečenecký tábor a keď hovoríte s ľuďmi, s človekom, ktorý pred 25 rokmi sa narodil v rodne učitencov v tom istom tábore a teraz uteká pred Talibanom so svojimi deťmi, tak eh, samozrejme stratíte reče. My musíme, kolegyne a kolegovia, venovať viac pozornosti tejto otázke. No a na záver by som chcel poďakovať eh, misie Európskej únie a vyslancovi za túto návštevu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Mamikins. A slovo teraz má pán Bašír. Áno, aj napriek tomu, že návšteva bola krátka, po prvom dni som sa musel vrátiť, tak to bola vynikajúca návšteva, veľmi dobre zorganizovaná. Stretli sme sa eh, s kľúčovými predstaviteľmi krajiny, okrem premiéra, ktorý musel v poslednej chvíli zrušiť eh, eh, stretnutie kvôli sú rozsudku súd, súdu. Stredli sme sa eh, s ministrom zahraničných vecí, predsedom Národného zhromaždenia, ministrom obchodu. Myslím, že ich eh, ochota, ochota týchto kľúčových predstaviteľov zúčastniť sa, eh, stretnúť sa s nami a tiež ich otvorenosť, ako hovorili o všetkých bodoch našich záujmu. To bolo vynikajúce. Nič nebolo zametené pod koberec, žiadna téma nebola tabu a myslím, že to je, bolo vynikajúce a treba spolupracovať, aby sme zaistili, že medzi Pakistanom a EÚ e, sa vzťahy budú prehlbovať a pôjdu vpred, myslím, že strategické partnerstvo, ktoré sa snažia, na ktorom pracujeme, to je niečo, čo musíme delať. No a myslím, že treba zvatia premiéra krajiny, aby nás navštívil. V minulosti návštevy vedli k lepšiemu pochopeniu a odstráneniu nedorozumení. Takže bola to vynikajúca návšteva, veľa sme sa poučili, sme sa naučili a môžeme z toho vychádzať aj v budúcnosti. Dobre, ďakujem pekne. A ďalší teda kolegovia chcú niečo povedať pán Radoš, potom pani Lambert a potom Nina Gill a pán Nárd. A pán Jurek. Dobre. No, to je všetko. Dobre, 5 kolegov. Nech sa páči, pán Radoš, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja naštili túto krajinu, ktorá má približne 200 miliónov obyvateľov. Dobre, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vy ste veľmi dobre zhrnuli našu návštevu. Pakistán je dôležitou krajinou, ktorá má veľa interných problémov. Posledná zmena moci bola v tejto krajine demokratická a dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti. Táto krajina má dôležité si s Indiou, to tiež súdnou krajinou Afganistanu, čo je veľmi nestabilná krajina. Ja by som chcel upozniť na jeden aspekt, a to je zákon o, o rúhačstve. Keď sme tam boli, počas našej návštevy, tak tri ženy či do domu muža obžalované, ktoré boli obžalované pred 12 rokmi e, z uhačstva a zabili ho. Takže politické strany sú veľmi miernené, keď sa hovorí o týchto otázkach. My sme poukázali na tento problém, ale obávam sa, že vzťahy medzi krajinou týmto problémom nie sú celkom definované Je tu veľká chudoba, e, veľa mladých ľudí a hrozí ďalšia radikalizácia. Ďakujem pekne. Pán Radoš, slovo dostáva Jean Lambert. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tam bola ako predsedníčka parlamentnej delegácie e, pre krajiny z juhovýchodnou Áziou. Ja by som chcela hovoriť o pár veciach. E, jedna sa týka dohody GSP+, ktorú máme s Pakistanom od roku 2014, kde prijali mechanizmus, na vládnej úrovni a na provinčnej úrovni, ktoré majú teraz veľa právomoci, by postúpili vpred na 27 relevantných hovorov. No a to sme počuli tak v rámci regionálneho zhromaždenia, ako aj v Panžabe. No a Komisia pro ľudské práva hovorila, že myslela, že toto je veľmi užitočný mechanizmus. Oni vidia pokrok napríklad z legislatívy, ktorá sa týka ženských práv, problematiky detí a v ďalších oblastiach. Takže ja myslím, že to je vec a treba použiť monitorovací systém na sledovanie, ale bolo zaujímavé vypočuť si to v porovnaní s niektorými krajinami. Ako oni používajú GSP+, no jedna z ďalších vecí, o ktorej sa hovorilo, je koridor čína Pakistán dopady, ktoré to má regionálne a veľká nádej, ktorá s tým je spájana. No a prechádza to čiastočne Balúčistanom a tí, ktorí to zaujíma, tak delegácia z Balúčistanu eh, je dnes na návšteve v parlamente. Dnes po obede sa stretávame pre všetkých, ktorých to zaujíma. Takže mm, veci k tým dôležitým témam a k tomu rúhačstvu, predtým, než sme prišli, videli, čo bolo opísané ako historické uznesenie parlamentu, ktoré uznalo potrebu zmeny zákona. Nie je to zrušenie, ktoré sme žiadali my. Takže to je vec, ktorú treba do budúcnosti sledovať a jej vývoj. Ak sa to bude teda vyvíjať, dúfame. Dobre, ďakujem pekne. Nina Gil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s kolegami. Bola to veľmi zaujímavá návšteva a vítam šancu zúčastniť sa jadrená ochota pakistanskej strany viesť dialog a angažovať sa, to bolo dobré, ale pre mňa tie najúžitečnejšie zasadnutia boli tie s občianskou spoločnosťou a s jej predstaviteľmi, takže som rada, že sa nám podarilo s mnohými sa stretnúť a je dôležité hovoriť o obavách, ktorí hovorili o dodržiavaní ľudských práv a slobody prejavu. No a nadviežem na to, čo povedal kolega Radoš o zákonoch o bohorúhačstve. Dva dní predtým, než sme prišli, tak eh, jeden študent bol zlinčovaný, pretože bol obžalovaný bohorúhačstva na sociálnych médiách, kde sme ho počuli o jednej žene, profesorke, ktoré podrezali hrdlo. No a treba skutočne sa zamyslieť nad tým, ako riešiť eh, klímu netolerantnosti či náboženským menšinám. No a niekedy sú, systém súdnictva to nedokáže riešiť. No a týmto sa vláda musí zaoberať. Myslím, že zákon o bohorúhačstve možno sa uplatňuje až príliš všeobecne a mať väčšie záruky na ochranu slobody prejavu nadvežem na to, čo povedala Jean Lambert on GSP+. Plus. To by sa dalo iste využiť ako nejaká páka na riešenie týchto vecí. A je dôležité, aby sme mali feedback a ukázali, že sa prijali isté kroky to veciach, ktoré, ktoré hovorila občianská spoločnosť, ale tiež čo hovorili o financovaní v oblasti Perského zálivu a o nenávisti v madrasách. A to sú dôležité body, ktoré treba ďalej presadzovať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz čoraz viac kolegov žiada o slovo. Ja som chcel len povedať, ja už 15 minút meškáme, máme pred sebou ďalšiu debatu o správe o Latinskej Amerike a workshop, ktorý začína 12.30. Ja len chcem, aby sme dodržiavali časa, ale nasleduje teraz v každom prípade pani Jurek. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ja by som chcel len veľmi stručne sa spýtať na akékoľvek nové informácie, ktoré sa mohli objaviť v prípade Vasi Bibi a rovnako navrhujem, aby v rámci všetkých kontaktov s Pakistanom naši partneri uvedomili, že naše vzájomné vzťahy majú závažné dopady na imič islamu. Pakistan bol neustále, je neustále vnímaný ako pluralistická e, spoločnosť, autoritárskú vládu pod vládou generála Mušarafa. Nesmieme zabúdať na rodinu Buta, ale vždy to bola plurali, pluralistická krajina a teraz vidím reakcie a aktivity moslimského spoločenstva voči eh, kresťanom a prípada si by naznačuje prístup celej spoločnosti ku kresťanom no, politici v tejto krajine by si to mali uvedomiť. Pri všetkej úcte voči politikom, ktorí, ktorí čeliť vyhrážkam, ale tieto vyhrážky ich nezbavili zodpovednosti. Takže mňa by zaujímalo viac informácií k tomuto, ak ich máte. Pán Jurek, ja navrhujem, aby sme sa o tom súkromne e, porozprávali, o tejto téme. Ja myslím, že to by sa malo riešiť tuto na verejnom verejnom zasadnutí výboru pre zahraničné veci. Ale môžete sa ma to spýtať. Teraz pani Zovko. Ďakujem pekne, pán predseda, ja to poviem veľmi stručne, pretože vy ste veľmi dobre e, zhrnuli našu misiu. Ja chcem zdôrazniť len jednu otázku a to je mm, prípad 16 miliónov žien, ktoré neboli e, registrované do voľby, do volieb nemajú občianské preukazy. A to je vec, ktorú treba sledovať. Rovnako sa chcem pridať ku kolegom, ktorí hovorili o problémoch bezpečnosti. A toto je veľmi dôležitá téma téma utečencov, že ja som sa porozprávala s niektorými s týmito to dievčat, ktoré nemôžu chodiť do školy a to bude v budúcnosti predstavovať ďalšiu bezpečnostnú výzvu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Nart. Ja by som rád hlbšie poznal, aká je spoločenská situácia v Pakistane. Pakistan má obrovský význam. E, doktrína Hanafiho Mandy je to e, vlastne podstata talibanskej e, filozofie. E, väčšina e, pakistanských madras, e, teda týchto škôl, tam boli vychovaní talibani, talibanskí bojovníci a tam dochádza k manipulácii manipulácií e, mm, spravodajskej služby pakistanskej armády a to vedie k obrovskej radikalizácii a to e, je vlastne e, koreňom sú tie obandijské madrasy, ktoré sú základom radikálneho islamizmu. otázka tohto e, spoločenského fenoménu, ma veľmi e, znepokojuje oveľa viacej než e, rodina Buto a iné štruktúry v spoločnosti tejto krajiny. Ďakujem. A ako posledný Michael Gáler, ďakujem veľmi stručne. Áno. Mám jednu otázku po poznámke Nini Gill Eh, vy ste sa stretli aj s, s Amádimi. To je jediná menšina, ktorá nefigurovala na volebných zoznamoch. My sme to aj počas posledných volieb kritizovali a vy ste sa rozprávali aj s volebnou komisiu a eh, vypočuli sme eh, si ministra, ktorý hovoril E, že, boli, e, že táto minorita bola vymazaná z tých volebných oznamov. Máte nejaké potvrdenia alebo informácie? Ďakujem za tieto otázky kolegom. Ale musím sa spýtať na túto poslednú otázku, pretože nie som si istý, že či sme boli informovaní a či všetci budú reagovať rovnako pani Žil, celú sériu vašich odporúčaní sme zmenili, keď tam bol Michael ako šéf volebných pozorovateľov. ale oni nám vysvetlovali, že už to na papier je, ale že sa im to ešte nepodarilo implementovať, ale že pri budúcich voľbách to už budú realizovať. Ďakujem, hovorí pán McAllister. Rád by som vás tiež informoval o činnosti eh, Michala Gálera, ktorá sa opakovane ocenila, keď sme hovorili s našimi eh, proťažkami, s kolegami v Pakistane. tak To znamená, že eh, kolega Galer urobil naozaj vynikajúcu prácu ako pozorovateľ volieba. teraz ideme k bodu 19. Politické vzťahy EU-Latinská Amerika. Je to prvá výmena názorov e, iniciatívnej správy v súvislosti s politickými vzťahmi EÚ, Latinská Amerika a Karibikom. Javi e, López je spravodajcom za Senda. Navrhujem, aby e, sa hneď ujal slova. Dámy a páni, len pripomínam, že prebehne workshop k téme sektárstvo na Blízkom východe a Severnej Afrike. A to bude o 12.30 v tejto sále. Takže to jednoducho musíme stihnúť. A teraz má slovo pán López. Ďakujem, pán predseda. Stručná prezentácia toho, prečo sa robí táto správa a aké kritéria sme brali do vahy pri obsahu a aký je finálny cieľ. Správa prichádza s myšlienkou oživiť a podnietiť vzťahy, pretože posledná správa tohto typu sa urobila pred šiestimi rokmi, to bola správa Sala Franka. za posledných 6 rokov, ale došlo k veľa veciam tak v Latinskej Amerike ako v EÚ. Hlboké zmeny v EÚ, niektoré krízy, v roku 2010 ešte sme nemali ESVČ, práve malo začať fungovať, takže to sú tie obrovské zmeny. Potom Brexit, referendum minulý rok, to sú hlboké zmeny v EÚ a zároveň Latinská Amerika, cyklus ekonomického búmu v commodities, obrovské politické zmeny za, v tom poslednom cyklu, cykle to sú tiež hlboké zmeny, ktoré vplývajú na tieto bilaterálne vzťahy. Takže týchto 6 rokov transformácií prinášajú tieto výsledky, ale zároveň stále zdieľame určité hodnoty a sme komunitami záujmov a vzhľadom aj na zmeny na medzinárodnej scéne z minulého roka. To sú všetko okolnosti, tejto správy a preto je táto taká významná aj po tom, čo prišla nová administratíva do Bieleho domu a po tom, čo EÚ potrebuje na medzinárodnej scéne, musí hľadať takých aktérov, ktorí zdieľajú rovnakú víziu zahraničných vzťahov, ako aj obrana multilateralizmu, obrana otvorených spoločností obrana otvoreného dialógu ako spôsob riadenia zahraničnej politiky a nie len to, ale aj zdieľaný program, ktorý máme s Latinskou Amerikou. Snažíme sa byť horizontálni a konštruktívni. V tejto sprave je to pre nás veľmi dôležité. Snažíme sa vyslať posolstvo, že EÚ eh, e v tomto novom medzinárodnom eh, kontexte eh, chce oživiť a, a, a rozširovať vzťahy s e, Latinskou Amerikou, ale potom sú tam aj konkrétne návrhy. Poprvé, táto správa má podnietiť e, program dohod. V súčasnosti sa rokuje o štyroch významných dohodách. Dohoda s Kubou, to bude mať regionálny dopad rokovania s Mercosurom, to je obrovský ekonomický význam a obnova obchodných vzťahov s Čile a Mexikom. Ale tu nejde len o inštitucionálne dohody, ale aj o zdieľaný program. A to sa snažíme vysvetliť. Máme nielen spoločnú víziu zahraničných vzťahov, ale aj program, ktorý je založený na oživenie alebo podnete inkluzívneho rastu a redistribúcie bohatstva, boj proti fiškálnym daňovým rajom, program za genderovú rovnosť, boj za ochranu zraniteľných komunít, bezpečnosť, v EÚ je možno e, zameraná na iné aspekty. V Latinskej Amerike je to boj proti obchodu s drogami, ale v každom prípade je to spoločný program, ktorý môžeme vypracovať. Rovnako zdôrazňujeme, že tieto vzťahy sú veľmi inštitucionalizované a máme veľmi mohutné nástroje Eurolat, um, európska diplomácia, rozvojová pomoc aj to je v správe zachytené, hoci k tomu je aj stanovisko výboru DV. Spomínajú sa niektoré konkrétne prípady ako mierový proces v Kolumbii alebo Kuba, ale snažíme sa v tejto správe pristupovať ako k dvom regiónom. A záverom. Táto správa má význam um, ak by bola schválená na jeseň, pretože máme naplánovaný veľmi bohatý program, summit v Salvadore, stretnutie v septembri Eurolatu a vieme, že ESVČ a komisia pripravujú novú komunikačnú stratégiu pre vzťahy s LA. A teda vieme, že je tu veľa bodov a teda táto e, správa bude mať význam, keď vybuduje konsenzus, ale hlavne keď nadviaže na všetky tie prvky a udalosti z budúcej jesene. A to je veľmi dôležité. A ja dúfam, aby, e, že sa nám podarí e, viesť úzkú spoluprácu a očakávam vaše pozmeňovacie návrhy. Thank you, Mr. Lopez. Uh, we... Ďakujem, pán López. Sedem žiadosti o slovo. Osem, deväť. Pán Nárd. A myslím, že teraz to bude všetko španielčina, lingua franca. Začneme pánom de Grandesom, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi za ducha prípravy tejto správy. Ďakujem mu za ten konsenzus, ktorý naznačuje, že to bude duch spolupráce a to, ja si myslím, že to bude ten správny postup. Správa je pozitívna, ale je možné ju vylepšiť a v tom zmysle pôjdu pozmeňovacie návrhy. Niektoré veci treba vylepšiť, niektoré opraviť a niektoré pozmeňovacie návrhy by mali pokryť témy Mm, e, pozitívneho či negatívneho charakteru. Potom posledný bod negatívne nie je možné pozabudnúť na situáciu vo Venezueli, vo Venezuele, keď parlament sa tak rozhodne vyjadril k tejto situácii. Rovnako nemôžeme len konštatovať množstvo nástrojov, ale treba poukázať aj na ich nedostatky. A Mercosur je jasné, že je to obrovská príležitosť hlavne vzhľadom na zmenu vlád v Argentíne a v Brazílii a to treba využiť. A e, záležitosť Odebreč priniesla veľké problémy v týchto vzťahoch, ale rovnako by sme sa mali venovať aj spoločenským otázkam, násiliu na uliciach a tak ďalej v Salvadore. Niektoré pseudodemokratické postupy, ktoré sa prejavujú v niektorých krajinách a možno niektoré totalitárne prejavy v Nikarague. Dohoda s Kubou, áno, je dôležitý politický dialog. Chceme pozitívne stanovisko EP, ale v uznesení treba spracovať témy, ktoré tam majú byť keďže e, kubánsky režim nie je dostatočne e, na výške v porovnaní s veľkorysosťou EÚ a USA. Ešte ďalšie aspekty. Právny štát, dôveryhodná legislatíva, vysoká úroveň inflácie, ktorá obmadzuje ekonomický rast, úrokové sadzby, diverzifikácia hospodárstva, právna istota pre dlhodobé investície, zhoršovanie ľudských práv, populizmus, násilie na ženách, terorizmus a musíme e, sa venovať aj téme prepojenia ekonomického e, rastu financií a rozvojovej pomoci. Rozvojová pomoc e, musí pokračovať vzhľadom na to, že došlo aj k veľkým významným prírodným katastrofám v regióne. Ďakujem. Pán Tanok. Ja som sa síce o slovo nehlásil, ale to vaše meno je vždy na zozname. Moja politická skupina vždy podporovala rozvoj vzťahov EÚ-Latinská Amerika a ja gratulujem spravodajcovi k jeho práci. Už pred niekoľkými rokmi bolo povedané, že HDP Latinskej Ameriky je porovnateľné s Čínskou republikou, okrem výnimiek ako je Kuba a Venezuela, ale to sú krajiny, ktoré e, majú určité problémy s demokraciou, nezávislosťou, mass médií a tak ďalej. Často som bol v Latinskej Amerike, Čile, Argentíne, Kolumbii a teším sa z úzkých vzťahov s, touto, s týmto regiónom. Pripravujú sa zmluvy o voľnom obchode s Mexikom, s Argentínou a ja som rád, že dohoda Mercosur sa znovu oživí. Pre moju krajinu je veľmi smutné, že sme začali využívať e, výsledky tejto spolupráce a že teraz prišiel Brexit – a Veľká Británia bude musieť znovu vyrokovať bilaterálne dohody s mnohými krajinami Latinskej Ameriky. Prednedávnom boli rokovania ministrov obchodu medzi Veľkou Britániou a niektorými predstaviteľmi týchto krajín a je potrebné e, uvažovať o postupe po Brexite, ale my a moja politická skupina sme za veľmi hlboké a intenzívne vzťahy s týmto regiónom. Ďakujem, pán Tanok. A teraz pán Nart. Návrh správy je veľmi dobrý. Je tam niekoľko bodov, na ktoré by som upozornil. Poprvé, výbušná situácia vo Venezuele, na, ne, na ňu nemôžeme zabudnúť. Je to mimoriadne dramatická situácia, ktorá v tom najlepšom prípade vyústi do otvorenej občianskej konfrontácie a v tom horšom prípade môže dojsť k vojenskému prevratu. Uh, Eh, tento zvolený diktátor par Maduro, rovnako ako bol zvolený diktátor Hitler, tak táto situácia takto môže byť. Potom otázka korupcie. Je to jedna z endemických chorôb Latinskej Ameriky a to má dopad na ďalšie veci a to je radikálna separácia alebo oddelenie moci a cez spravodlivosti ako účinného piliera boja proti zločinu a potom Posledný bod Kuba. Dohoda EU-Kuba má nie že zo skepticizmu, ale agnosticizmu a ateizmu, ktorý zdieľam, pretože kubánsky režim nielenže je založený na represáliách, ale na absolútnej kontrole e, vojenských zložiek celej spoločnosti a je potrebné, aby sa vedelo, E, že Kuba, e, vlastne jej hospodárska sila je vojenská, to je vojenská moc. A odsek v Kube, tak tam treba zadefinovať, že ekonomická dohoda musí ísť ruka v ruke, nemôže byť odlúčená e, s podmienkou rešpektovania ľudských práv, pretože slobody a práva sú protirečivé v, takým spôsobom, ako sa kastristická oligarchia eh, realizuje v tejto krajine. Kto si myslí, že ekonomický rozvoj bude viesť aj k rozvoju eh, ľudských práv, ten, kto si myslí, že to dosiahneme, si bude myslieť, si môže veriť, že eh, aj prasce sú schopné lietať. Ďalší rečník Sú tam prvky v tejto správe, ktoré určite môžeme podporiť. Hlavne e, vzťahy so Selakom. Samozrejme sú tam aj veci, ktoré sa nám nepáčia, ale tie sa dajú upraviť. Ten biregionálny prístup v e, porovnaní s tým, čo bolo predtým obchodné projekty, ktoré boli ale ideologicky obmedzené a nenapomáhajú bohatstvu národov. Nehovorí sa ale o všetkých krajinách, napríklad situácia s tlačou, množstvo novinárov zavraždených v Latinskej Amerike, 7 v Mexiku. Včera bol zavraždený novinár Morelos, potom zmiznutia ľudí a v súvislosti s Kolumbiou vraždy e, obrancov ľudských práv a pôsobenie e, paramilitantných jednotiek. Ale v každom prípade som presvedčený, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisom. Gracias. Mr. Urtasun. Pán Urtasun za zelených. Ďakujem pekne. Gratulujeme spravodajcovi, predložil dobrý text, na ňom môžeme pracovať. Prichádza v dobrom momente, keď EP môže vyslať signál impulzu nového programu biregionálnych vzťahov. To je podľa nás veľmi dôležité, pretože Európa Latinská Amerika môžu na medzinárodnej scéne urobiť významné veci. pretože existujú, zdá sa, e, akési pokusy e, demontovať e, multilaterálnu štruktúru fungovania medzinárodnej scény. Takže podporovať spoluprácu v rámci OSN, Parížskej dohody a tak ďalej a program sa môže budovať na tých prvkoch, e, ktoré EU za posledné roky urobila dobre a to treba oceniť. Mierový proces v Kolumbii, nová dohoda s Kubou, čo umožní, aby EÚ zohrala významnú úlohu v tomto regióne. Na tom treba budovať. Tento oživený program a obnovený program ja si myslím, že môžeme zdieľať veľa bodov. Ako byť e, lídrami e, boja proti fiskálnemu dumpingu a daňovým rajom. V ďalších oblastiach hospodárstve otázka verejného a zahraničného dlhu, reštrukturalizácia a tak ďalej. Ja si myslím, že to by EÚ mohla konsolidovať aj gendrová rovnosť. Ja si myslím, že aj tu EÚ môže urobiť. Máme dobré nástroje, istambulský dohovor v, v rámci Rady Európy a máme špecifickú kapitolu pre ESVČ a tam môžeme urobiť toho spoločne veľmi veľa. A my samozrejme budeme mať určité prúky, ktoré navrhneme spravodajcovi. Ďakujem. A posledný, pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu. Je to dobrý základ, aby sme vyhodnotili vzťahy s regiónom a prichádza to vo veľmi vhodnom e, termíne vzhľadom na budúci summit. Pán de Grandes už vyjadril stanovisko našej skupine. Ja zdieľam všetky body, len niektoré aspekty ktoré by sme mali doplniť. Strategické biregionálne partnerstvo, to je ašpirácia a na to máme mechanizmus samitov. Áno, mali by sme urýchliť e, dohodu s Mercosurom a myslím, že v decembri sa nám otvára príležitosť a ja si myslím, že by sme mali byť dôraznejší a presnejší aj v časovom harmonograme, pokiaľ ide o ratifikáciu tejto dohody. Pokiaľ ide o dohody s Mexikom alebo Čile, nielen, že by sme sa mali tešiť z toho, že sa s nimi začína, ale mali by sme zadefinovať tiež nejaký deadline a myslím, že ESVČ v tom má programe ku ratifikácii. Rozvojová pomoc Áno, niektoré krajiny stredného príjmu by ju mali dostať, ale mali by sme vyvodiť aj pozitívne dôsledky a žiadať revíziu nariadení. A potreba hľadať mechanizmus, možno nejaké memorandum pochopenia, aby Spolupráca bola metodickejšia, ambicioznejšia a otázka na záver. Aké predstavy pán López má, pokiaľ ide o harmonogram? Zdá sa, že oznámenie komisia ESVČ by mali ísť harmonicky paralelne ruka v ruke s našou správu, správou, aby išlo spoločné úsilie. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Mr. Assis. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať nášmu spravodajcovi. Myslím si, že máme tu veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu. Samozrejme, musíme ešte v niektorých veciach popracovať. Ide o to, že celkovo je veľmi dôležité úzko sledovať situáciu po Venezuele to je asi najvážnejší prípad porušovania ľudských práv v regióne Južnej Ameriky. Je tu snaha vytvoriť skutočnú diktatúru, keď si pozriete tie posledné udalosti v posledných dňoch, tak vidíte, že je tu jasný úmysel vytvoriť určité parlamentné zhromaždenie, ktoré sa neopiera o demokratické princípy. Takže v žiadnom prípade takéto združenie nebude rešpektovať eh, stanovisko venezuelských občanov. Takže to sú veci, ktoré je nevyhnutné zohľadniť v rámci tejto správy. Aj keď súhlasím s tými zásadnými prvkami, podľa môjho názoru musíme sa zamerať užšie na to, aká je a ekonomická situácia v Latinskej Amerike, musíme to analyzovať. Ešte nie všetky štáty sú rovnako otvorené v spolupráci s Európou a je dôležité sa zamerať na tieto rozdiely za úmyslom ich prekonania. Takže sú tu aj rozličné úmysly, Samozrejme, nie vo všetkých štátoch je taká zložitá situácia ako v Venezuele, ale je tam určitá autokratická tendencia. Problém je korupcia, o tom sa už hovorilo. To sa týka Latinskej Ameriky vo všeobecnosti, na to sa musíme zamerať. A Európa musí vlastne podporovať tých, ktorí bojujú proti korupcii. Pokiaľ ide o otázky strategickej spolupráce, ako vlastne o tom hovoril kolega Zalafranka, tu je pred nami ešte veľa práce. Pokiaľ ide o samotnú správu, ktorú pripravil pán Zalafranka už viacekrát v minulosti, vidíme, že je tu ešte pred nami veľa práce. Musíme sa vrátiť k tým témam, ktoré sa opakujú v jednotlých správach. Ďakujem pekne a ako posledný pán Milan Mon, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj spravodajcovi za odvedenú prácu. Myslím si, že v zásade zdieľame podobnú líniu, pokiaľ ide teda o tých, ktorí hovorili, ktorí sa vyjadrili, tú správu pozitívne. Chcel by som sa zamerať na niektoré prvky. Luis de Grandes a pán Zala Franka už totiž to spomínali určité aspekty. Pokiaľ ide o prvú a druhú časť tej správy, tam ide o vzťahy Južné, s Južnou Amerikou a spomína sa to v súvislosti s globálnymi výzvami. Čo mi tu trošku chýba je jedna vec a síce, že by sa malo poukázať na to, že existujú to historické, kultúrne, ekonomické, tradičné vzťahy, ináč by sa tieto veci mohli týkať akokoľvek regiónu. Samozrejme, pán López vie, že niektoré členské štáty EU majú historické, historické vzťahy s Latinskou Amerikou. Sme vlastne prírodzení spojenci a vzťahy s Európskou úniou určite budú mať špecifický význam, pokiaľ celkovú, celkový blok Latinskej Ameriky. Ukázalo sa, že sú vlastne prirodzenými spojencami Európskej únie, Mexiko a Brazília. Pre všetkým to malo vyvodené správe potom chcem vyjadriť súhlas s pánom Zalafrankom, pokiaľ ide Mexiko. Predtým, ako sa začali rokovania, sa skonštatovalo, že rokovania by sa mali ukončiť do konca roka. Teraz sú zmrazené rokovania o TTIP. To znamená, že komisia mohla teraz v zásade rokovať s Japonskom, Mexikom a Čile Mám taký pocit, že už sa tieto rokovania rozbehli. Potom odsek 18, pododsek 5. Myslím si, že tu by sme mohli byť aj ambicioznejší. Pokiaľ ide o summit, latinskoamerický summit, tak to sa nás priamo dotýka. Totižto tieto summity sa v poslednej dobe obnovili. Pokiaľ ide o iberoamerický sekretariát, ten by sa to mal spomenúť. Nebojte, pán predseda, už sa blížim k záveru. 20 sekúnd, poprosím, hovorí predseda. Tu nejde o nejaké monitorovanie, tu ide o spre, sprevádzanie tohoto úsilia a vyjadrenie podpory, takže teraz skutočne môj záver. Malo by sa tu spomenať aj Malo by sa tu spomenať aj pacifický priestor a ste aj s týmto priestorom. Mnohí spomínali pani Mogherini. Myslím si, že mali by sme byť aj pozorovateľom pre pacifický priestor. Áno, ďakujem pekne, dostaneme záver nášho rokovania. Myslím si, že by bolo dobre, keby na záver mohol ešte povedať spravodajca maximálne 3-4 minúty. Nech sa páči. Eh, ďakujem pekne, chcem sa srdečne podiekovať za všetky vyjadrené komentáre, ako aj kritické slova. A Ďakujem pekne za podnety, že ste sa zamerali na špecifické body, ktoré by sa mohli ešte doplniť do správy. V zásade sa pripájam k vašim úvahám. Pokiaľ ide jednotlivé politické skupiny, áno, prešli s určitými návrhmi, možno by som sa mohol zamerať na niektoré body, na ktorých budem pracovať v najbližších týždňoch. Viacejkrát sa spomenulo to, že sú tu určité znepokojenia, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele Áno, to je určitá diskusia, ktorú vlastne sme tu viedli posledný týždeň v parlamente. Keď sme pracovali na texte, tak nám predovšetkým išlo o to, aby sme zároveň hovorili aj o uznesení, o ktorom sa hovorilo, že minulý týždeň, pokiaľ ide o Venezuelu. Takže potom, ako sa prijalo toto uznesenie a síce našťastie výraznou väčšinou, je dôležité teraz vyjasniť aj to, ako chceme postupovať, pokiaľ ide o znepokojujúcu situáciu, ktorá sa týka Venezuely. Jednoducho takto sme si predstavili ďalší postup, že chceme rešpektovať, že sú tu určité rokovania, ktoré sú už rozbehnuté a ktoré sú dôležité pre parlament a potom sa môžeme zamýšľať nad tým, ako ďalej pristupovať tejto otázke. Boli tu viaceré komentáre, skutočne niektoré zásadné, ak dovolíte, zareagujem na niektoré. Isté je veľmi dôležité, aby sa hovorilo o takých témach, ako je napríklad korupcia, boj proti nej, situácia súdnictva, sloboda tlače. Viacerí kolegovia hovorili o prípade Mexiko, pokiaľ je situáciu na Kube, hovorili o vnútorných problémoch a samozrejme poukazovali na to, aká je špecifická situácia v Mexiku a že to má aj konkrétne vplyvy na nás. Ináč v zásade môžem súhlasiť s kolegom Urtasunom. Máme tu spoločné ciele, chceme postupovať v rámci multilaterálneho rámca aj na úrovni OSN. Práve preto je Latinská Amerika pre nás strategickým spojencom. Máme mnohé spoločné ciele, na ktorých chceme pracovať. No a nejde to, Máme tu aj spoločnú víziu a spoločnú agendu a to celé je dôležité samozrejme rozpracovať politicky, ekonomicky a naše vzťahy by sme mohli aj ďalej prehlbovať. Poďme teraz k určitým lehotám, aké sú naše očakávania, pokiaľ ide o jeseň tohoto roku. Hovorilo sa už o tom, že sa pripravujú viaceré podujatia, preto vlastne ešte pred tým summitom by sme chceli prijať správu, myslím tým samozrejme summit EU-CELAC. E Bolo by dobré, keby komisia bola požiadaná, aby po samite vydala oznámenie. No a potom budem môcť určite skonštatovať, že áno, niektoré prvky ešte chýbajú v tej správe. A samozrejme musíme k tomu pristupovať tak, že nemáme k dispozícii neobmedzený priestor, aby sme mohli na všetko reagovať, jednoducho na piatich stranách všetko rozpracovať, pokiaľ ide o to, čo sa deje medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Verím dobrú spoluprácu, ďakujem pekne za vaše príspevky. Thank you to the rapporteur. Ďakujem pekne spravodajcovi. Môžem vás informovať o tom, že lauta pre pozmeňujúce návrhy bude 11. maj do 12. Vybavili sme tento bod programu. Bod 20, rôzne otázky. Nič. Budúce sadnutie bude 29. 30. mája. Dostávame sa závor nášho rokovania a teraz pristúpime k workshopu, ktorý sa týka situácie na Blízkom východe a Severnej Afrike, sektarizmus a pripravíme si pódium prečinkov.